Dobré ráno, dámy a páni. Poprosím vás o vašu pozornosť, pretože dnes máme pred sebou dôležitú otázku. Ide o otázku rozpočtu. Máme spravodajkyňu pani Nenu Jill a poprosím ju, aby nám dala informácia. Nina, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegovia a kolegyne, budeme hlasovať o rozpočte na rok 2017 a nakoľko je omeškaný postup, nemali sme príležitosť prerokovať navrhovaný rozpočet zo strany rady pred letnou prestávkou a ja viem, že viacerí poslanci sú sklamaní s tými navrhovanými škrtmi, ktoré navrhuje rada, pokiaľ ide o zahraničnú politiku v rozpočte a to je zhruba na úrovni 105 miliónov a 7 miliónov to sú platby, takže to sú škrty, ktoré tu máme, ktoré spôsobia veľké ťažkosti vzhľadom na to, že práca, ktorú máme, je veľmi dôležitá. Myslím, že je veľmi dôležité, aby to hlasovanie dnešné, aby sme celkom jasne povedali, že čo sa vlastne deje. Máme tu susedstvo, ktoré, kde sú problémy, pozrieme sa na Ukrajinu, máme tu vo, vojnu v Sýrii, utečeneckú krízu, to sú všetko veľké problémy, a ktoré tu majú ľudia a my reprezentujeme našich voličov. Takže ja ako spravodajkyňa sa snažím o to, aby sme sa sústredili na dôležité kritické záležitosti, kde je úplne dôležité, aby členské štáty a Európska únia násobili svoju činnosť. Viacerí kolegovia majú pocit, že musíme podporiť udržateľné ciele, predovšetkým pokiaľ ide o Afriku a musíme sa venovať aj prapríčinám utečenectva a migrantstva. Takže v stručnosti by som vás chcela informovať o stanovisku, ktorú som prijala, pokiaľ ide o niektoré záležitosti, ako sú pilotné projekty. Myslím, že je dôležité, aby sme sústredili na vzťahy s kľúčovými partnermi, preto spolu s EPP ja podporujem návrh, aby sme zabezpečili, aby financie išli do posilnenia transatlantických vzťahov, aby to bolo v súlade so záujmami a nie iba so záujmami USA. Takisto je dôležité, aby sme posilnili výmenu overených postupov a riešenie radikalizácie so strategickými partnermi, predovšetkým v regiónoch, kde extrémizmus ešte stále prekvitá, ale ešte stále nie až tak, ako tam, kde to je skutočne problematické, napríklad východná Ázia. Preto sú tu návrhy, pokiaľ ide o spoluprácu s krajinami ako Bangladešom a Indiou. Takisto podporujem pilotné projekty, pokiaľ ide o posilnenie úlohy občianskej spoločnosti pri obhajovaní práv e, eh, civilnej spoločnosti v e, Indii. A preto by som chcela využiť túto príležitosť, aby som sa poďakovala všetkým tieňovým spravodajcom za ich spoluprácu a dúfam, že hlasovanie odzrkadli naše zdieľané ambície pre silnú zahraničnú politiku. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Niekto iný by sa snáď chcel vyjadriť, pretože nebudeme mať už potom rozprávu. Nech sa páči, máte slovo. Pán Korvin. Situácia sa mení rýchlo, predovšetkým v Turecku, a preto ja by som chcel, aby sme oddialili to hlasovanie o týždeň, aby sme sa zamysleli nad peniazmi, ktoré idú práve do Turecka. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať Nine Gil za vynikajúcu spoluprácu. Pracovali sme veľmi dobre a myslím si, že máme stanovisko, ktoré je koherentné, vyvážené za náš výbor, pokiaľ ide o otázku rozpočtu. Ja som proti návrhu, ktorý sme práve počuli. Myslím, že musíme hlasovať dnes. Máme tu viaceré body, kde sme dosiahli skutočne kompromisy naprieč politickým spektrom. Ďakujem. Ďakujem. Pán Korvin, nemôžem vám umožniť, že by sme to odsunuli o týždeň, pretože štvrtok je lehota pre pozmeňujúce návrhy do výbo- pre výboru pre rozpočet, takže nemôžeme jednoducho váš návrh podporiť. Je mi to ľúto. Takže začneme s hlasovaním. Takže začneme s pozmeňujúcimi návrhmi. Práve som to povedal. Pozmeňujúce návrhy pre rozpočet 2017. Uznesenie o tom môžeme hlasovať predsa až potom, keď budeme vedieť, čo sme urobili. Takže 7702, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 7703 za, proti, zdržali sa zamietnuté. A FED tak takto budeme postupovať. To je za, to je proti, zdržali sa zamietnuté. 5223, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 5291, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 5293, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 309, kto je za, kto je proti, overme si. ist mit 31 zu 28 schválené 31 za 28 proti. Pozmeňujúci návrh 311, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Päť, tri, jedna, jedna. Je to prvý na druhej strane môjho zoznamu. a berte to uvaž, že kto žiadal tento pozmeňujúci návrh. Takže ešte raz, kto je za tento pozmeňujúci návrh, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 5313, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Myslím, že to je prijaté, ale musíme si to overiť. Konec hlasovania. Je tu navyše jeden socialista. Iba jeden. Už je to v poriadku. Prijaté 20, 32 za 26 proti. Petri 1, 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 5324, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 5310, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 5266, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 5328, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 5290 za, proti, zdržali sa, prijaté. 5258, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 5259, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 5257, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 5254 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 5267 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 5262, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Prosím? To nemyslíte vážne? Teraz unblock 5334 až po 5339. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 5256 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 5332. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 5268 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 5330 za? proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 2, kto je za, to je proti, zdržali sa prijaté. Návrh 5, 9. 2, P269 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Môžeme návrhy 5252 až po 5270 hlasovať o nich ako unblock. Dobre, takže 5252 až po 5270, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz 5333, kto je za, proti zdržali sa prijaté, 5271, kto je za, proti, zdržali sa prija- zamietnuté. 5272, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 5260, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 3, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 5321, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 5, 2, 7, 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 5, 3, 3, 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 5, 3, 2, 7, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 5, 3, 2, 6, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4, kto je za, kto je kto je proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 5283. Ústnym pozorňujúcim návrhom. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Unblock od 5340 do 5 až po ústny pozmeňujúci návrh číslo 2. Takže kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 4, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 5304, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 5286, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 5287 za, proti, zdržali sa prijaté. 4 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 52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 proti, zdržali sa prijaté 5299 a ústny pozmeňujúci návrh to je za, proti, zdržali sa prijaté. Chcel by som k ďalšiemu návrhu urobiť poznámku, pripomienku. Ide tu o otázku zamestnancov na externej službe, vonkajšej službe, kde máme nevyváženosť, pokiaľ ide e, o zastúpenie národných agentov a zastupcov členských štátov a včera som s pani Mogherinim o tom hovoril telefonicky a ona mi k tomu zaslala dnes list, v ktorom nás vlastne informuje o tom, že tu je táto nevyváženosť, predovšetkým pokiaľ ide o posty manažerov, tak v centrále, ako aj pokiaľ ide pri rozdielne tých špičkových postov a mali by sme hlasovať o tomto návrhu. Ona je ochotná rokovať s nami o tomto, predtým, než sa to vlastne dostane na hlasovanie vo výbore pre rozpočet a môžeme tu mať teda určitý záväzok, aby sa toto prehlbovanie viac neprehlbovalo, ten rozdiel. A myslím, že to je dobré smerovanie, ktoré sme dosiahli, preto by som chcel požiadať, aby ste hlasovali za, ako je to vlastne aj označené aby sme potom pri hlasovaniach mohli nájsť rýchlo nejaké riešenie. Áno, nech sa páči, máte slovo. Bez mikrofónu hovorí rečník. Nepočuli tlmočníci, pokiaľ ide o mňa, aby som jednoducho nerobil nikdy taký pozmeňujúci návrh, kde by bolo príliš veľa ľudí z Európskej únie. Musíme celkom jasne povedať, že manažerské posty v centrále, ako aj pokiaľ ide o pozíciu predsedov delegácií, tak tu máme príliš veľa národných predstaviteľov v porovnaní s tým, čo tam má Európska únia a máme tu jasné pravidlo, jasné pravidlo, ktoré bude vyro- bolo vyrokované, že koľko ľudí vlastne príde do inštitúcií z Európskej únie, koľko prídu z diplomatických služieb členských štátov. Tam je celkom jasná dohoda, je to zrozumiteľné, že tu je teraz takáto nevyváženosť, pretože to funguje iba 5 rokov zatiaľ A je tu jednoducho záväzok, že nájdeme riešenie a musíme nájsť spoločný postup, tak ako sme to dohodli s pani Mogherini, aby sa to vyvíjalo správnym smerom. Nech sa páči. Vážený pán predseda, ja navrhujem, ja budem hlasovať za toto. Tam nie je problém, ale chcel by som mať detailnú informáciu o tejto téme, možno v najbližšej budúcnosti. Ďakujem. Môžeme postupovať tak, že môžeme ten list pani Mogherini distribuovať, kde sú vlastne obsiahnuté detaily. Dostali sme to iba dnes ráno a takisto sú kópie, ak chcete, môžete ich dostať informácií, aby ste si to mohli prečítať, že vlastne táto, tento spoločný návrh Ferovšat Brock Valtieri bol vyrokovaný v tomto duchu, takže môžete si prečítať ten list. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Problém je aj ten, že v rámci inštitúcií je takisto nevyváženosť v rámci inštitúcií Európskej únie a ja si myslím, že musíme zvážiť túto nevyváženosť aj tu, ktorá sa zhoršuje neprospech krajín Strednej Európy. Takže musíme aj toto brať do úvahy. Aj to preskúmame a preskúmali sme, ja len viem, že krajina, ktorú najlepšie poznám, je veľmi zle na tom, pokiaľ ide o tieto pozície. Ale myslím, že to je iba taká bočná pripomienka. Možno sa to vyrieši. Áno, aj tak zamýšľame, pán Gualtieri Ferhoš, teda ja, že na jeseň urobíme, vykonáme ešte revíziu implementácie dohody v ESVČ. Tak to bolo dohodnuté a ste tam bude zohrávať úlohu. Aj to, že si na to ešte posvietime. Pani Kalniete, nech sa páči. Aha, dobre, takže budeme hlasovať, kto je za. Pro, zdržali sa? Proti? A týmto je prijaté. A teraz prechádzame k návrhu. p 5, 3, 1, 5, 3, 5, 2, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 5298 za, proti, zdržali sa prijatí. Ďakujem veľmi pekne. Pani Gil, myslím, že ste odvedli vynikajúcu prácu, alebo spravodajkyňa odvedla vynikajúcu eh, prácu, že eh, bez väčších problémov sme prešli tento bod. No a dostávame sa teraz k návrhu stanoviska. Pre návrh pani Lezing, kto je za? Proti, zdrali sa zamietnutej. Dva za, proti, zdrali sa zamietnutí. Dobre, preda sa nikdy nevzdáva, takže to skontrolujeme. jedného socialistu hlasuje naviac. 27 hlasov za, 34 proti, bolo to zamietnuté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatí. Návrh 8 za, proti, zdržali sa prijatí. 9 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 10 za, proti, zdrhali sa zamietnutí, 11 za, proti, zdrhali sa zamietnutí, 12 za, proti, zdržali sa prijatí, 14 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 15 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 16 za, proti, zdržali sa prijatí. 18 eh, oddelené hlasovanie, časť 1 za, proti, zdržali sa prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá. Elektronické hlasovanie o eh, celom návrhu. Hlasovanie je ukončené. a 50 hlasmi za, 6 proti, 5 sa zdržali, bolo to prijaté. Gratulujeme pani spravodajkyni, želáme veľa úspechov pri rokovaniach v nadchádzajúcich týždňoch e, s výborom pre rozpočet. A teraz prechádzame k bodu programu číslo 7, výmena názorov o situácii v Turecku. Wenn diejenigen, die an Geld interessiert sind und nicht an den Inhalten den Saal verlassen haben, Takže počkáme, kým odídu tí, ktorých tento bod nezaujíma. Kolleginnen und Kollegen, milé e, kolegyne a kolegovia, Ich darf Sie um aufmerk- Rád by som vás požiadal o pozornosť aj kolegu Volského, krátko po udalostiach tohto leta a hlavne po pokuse o prevrat v Turecku na pozvanie tureckého ministra zahraničných vecí Katy Piri, naša spravodajkynia ja a ja na poverenie predsedu Šulca sme išli na cestu do Turecka. Musíme skonštatovať, že ovtedy sa situácia zhoršila. V Turecku panoval veľký nepokoj. Prezident Putin Erdogan zo západu nikto ne, neprišiel. A to znamená, že nie sme dosť proti prevratu, ale v iných veciach. A sa veci, on hovoril o veciach, o liberalizácii víz, dohoda o utečencoch a to všetko sa zmenilo na kakofóniu, aby som použil grécké slovo, kakofóniu hlasov na oboch stranách, čo nebolo veľmi užitočné. Ja musím povedať, že napriek tomu tá návšteva bola veľmi pozitívna, diskusie boli otvorené a jasné, aj o kritických otázkach a dialog bol tiež konštruktívny. My sme celkom jasne povedali, že situácia pred pokusom o prevrat, čo sa týka uh, slobody prejavu a ostatných vecí, uh, pre nás nebolo akceptovateľné a že Turecko to posunulo ďalej od Európskej únie. Súčasne sme jasne povedali, úplne jasne, že sme proti prevratu. A že všetky štyri strany, aj HDP, v parlamente boli proti prevratu a stále sú proti prevratu. Takže všetky demokraticky zvolené strany jasne vystúpili proti pokusu o prevrat. My sme viedli rozhovory s premiérom Kigirimom, rôznymi ministrami, vrátane ministra zahraničných vecí, ministra pre európske záležitosti, ministra vnútra a tiež pre mňa stále nie je celkom jasné stretnutie s ministrom spravodlivosti. A okrem toho sa uskutočnila veľmi dobrá diskusia s Ismailom Karamanom, predsedom parlamentu, ako aj s predstaviteľmi jednotlivých strán, aj HDP, ako aj s predstaviteľmi občianskej spoločnosti. No a Turecko, tam mi to až za keď mi to až bolo jasné, zažilo obrovský šok. Od roku 2013 boli náznaky, že bolo v pohybe štáta s tým spolupracovať, čo ani nebolo, nepopírali, no a musia sa naučiť niektoré veci a ja musím tiež sám povedať, že niektoré veci teraz po tej ceste, čo sa týka hnutia Gulen vidím inak ako pred ňou. Pretože celkom jednoznačne skupina, ktorá počas 10 ročí uh, eh, má spôsoby uh, tajného spolku, sa zahryzla do štátu. Boli ľudia na ministerstvách a v armáde, ktorí boli ochotní sa jeho vedenie. No a tie čísla boli oveľa vyššie, ako sa predpokladalo. Hnutie Gülen e, to budovalo od dlhého veku, prostredníctvom výchovy a vzdelávania. Vznikali hlozné bratstva, v priebehu rokov a desaťročí spolupracovali je to hnutie Gulen, ktoré si myslí, že šaria by v štáte a spoločnosti mala bez výnimky platiť. A to myslím, treba jasne povedať v tejto súvislosti. Keď vidíme, my sme v parlamente, že 4 alebo 5 rakiet bolo vystrelených na parlament. Vidíme, že niektoré z týchto rakiet 3 alebo 4 metre. že skoro zabili 120 poslancov, pretože bomby padali na poslancov. Si predstavíme a treba si to predstaviť, že sme v Európskom parlamente a 120 ľudí sedí v plenárnom, plenárnej sále, čo, čo nie je tak často, ale no a v miestnosti C50 by vybuchla bomba. Tak si to treba predstaviť. To by sa nám tiež nezdalo veľmi smiešne. No, keby sme si predstavili, že vo francúzskom národnom zhromaždení alebo Westministri by sa to stalo, Vlastná armáda by to spravila. Pomocou lietadiel, vrtulníkov. Tie veci boli správne rekonštruované, tak eh, boli útoky na letné sídlo, hotelové zariadenie prezidenta, ktorý dokázal rýchlo zareagovať, nebol tam. A vyšiel, bolo to veľké riziko pre neho, aby lietadlom, neskoro v noci, skoro ráno, letel do Ankary, pretože nikto presne nevedel, či nepriateľské F-16 stíhačky sú stále vo vzduchu, ktoré by ho mohli zostreliť. Takže je to situácia, tu bolo ohrozené, ohrozená integrita štátu. No a nesmieme zabúdať na to, že ktoré časti vlády neboli akcie schopné kvôli týmto personálnym veciam. Pretože boli zničené celé štruktúry. A my sme tiež povedali, že e, kvôli rýchlym zatknutiam, že to prebiehalo právnym, štát, právnym spôsobom. No a boli rozhovory medzi Radou Európy, Tureckom a vlastne, že tieto veci a procesy proti ľuďom musia e, prebiehať podľa zásad právneho štátu a pod dozorom Rady Európy. A my budeme musieť dať pozor na to, ako sa to udeje. No a ďalej strany jasne vystúpili proti prevratu, ale strana HDP sa berie ako časť tejto koalície a my sme to označili za nesprávne. Myslíme, že aj strana HDP, ktorá bola proti prevratu, by mala byť zaradená do tejto koalície. No a to bola naša rada, náš názor, aby sa takto prekonalo rozdelenie krajiny, to rozdelenie, ktoré súvisí s hnutím Gulen, no ďalšie rozdelenie e, súvisí s otázkou Kurdov. No a preto bolo užitočné, aby mierový proces a rokovania s Kurdami, ktorý do začiatku roku 2015 e, išiel správnym smerom, niektoré taktické hnutia, ktoré súviseli s e, voľbami, boli prerušené, že ich treba opätovne naštartovať. No a je to v záujme celého Turecka a v záujme bezpečnosti celej krajine, krajiny. No a neustále názor. Chceme, aby HDP bolo, bolo istým mostom. No a v tejto situácii kvôli teroristickým útokom E, v posledných týždňoch, e, ktoré realizuje PKK, aj Daesh, teroristické útoky proti civilnému obyvateľstvu, proti štátnym orgánom. To tvorilo atmosféru v Turecku, ktorá komplikuje mierové procesy. Ja myslím, že to bude si vyžadovať veľmi veľa práce, pretože treba jasne povedať, že PKK je považovaná Európskou úniou za teroristickú organizáciu. My úzko spolupracujeme s ADP, ale nie s PKK. A vybudovať tu istý most je, myslím, mimoriadne dôležité. Okrem toho je dôležitá otázka, ktorá súvisí s útokom v Sýrii boli sme tam, keď tam bol aj viceprezident Biden, ako aj a sa v EU, sa v EU zabudlo, iracký, kurský prezident Basány, ktorými sa vojenská akcia prerokovala. No a je dobré, že nejasnosti boli odstránené a že Turecko jasne postupuje proti ISIS. To je dobrá vec. Ehm, druhá vec je, že im je spojená aj spojený na druhý motív, a totiž, že sírsky kurdi nemôžu ďalej rozvíjať. Viete, že situácia je taká, že existuje 400-kilometrové pásmo medzi Sýriou a Tureckom, hranici, ktorá má 600 alebo 700 kilometrov, ktoré je v kurdských rukách. No a je názor, že kurdský región nie je západne od Eufratu, Sýrii, no a je jasná dohoda aj s koalíciou, že západne od Eufratu to nebude postupovať. A Kurti využili príležitosť, pretože tam bol vákum, prekročiť to, postup proti ISIS. A to znamená, že celá línia medzi Sýriou a Tureckom by bola kurdská s príslušnými dopadmi. Ale treba tiež povedať, že Kurdi tam začali dobývať územia, ktoré nie sú kurdské, ale arabské. Skupiny, ktoré tam žijú, tým sa to samozrejme nepáčilo, že by im mali vládnuť Kurdi. A preto Turci tam nekonajú sami, ale s podporou e, združení ľudí, ktorí tam žijú. No, dnes ráno som počul, či nepovedali, že teraz to dobre tej privítali e, turecké jednotky, pretože povedali, že Kurdi vstúpili za Eufrat no a tým vojenské opatrenia proti Kurdom by mali byť ukončené. A to považujem za e, správne podmienka, že nebudú postupovať západne od Eufratu, to musí viesť k ukončeniu, pretože na druhej strane kurdskí Sirčania sú veľmi užitoční v boji proti ISIS, by sa ten kruh opätovne uzavrel. No a ja myslím, že kvôli teroristickým činom a útokom táto niekedy nejasná pozícia Turecka v sírskej vojne je jasnejšia a myslím, že ju treba pozitívne hodnotiť a bolo by zaujímavé zhodnotiť, akým spôsobom by sa dal vybudovať most pre rozhovory medzi Ruskom a Tureckom, čo sa týka úlohy Asada, aby mierový proces v Ženeve mohol byť opätovne spustený. Turecku kvôli krehkej situácii je jednoznačne ochota, vôľa hľade na Európu, ale to nie sú eh, ale otázky členstva neboli prioritnými, ale viete, že hospodársky rozvoj môže fungovať len pomocou Európskej únie. Rozhovory s Putinom neboli veľmi úspešné, to povedie k cestovnom ruku, ruchu, ale isté nie pre polnohospodárske produkty, pretože Rusko sa rozhodlo, že bude sebestačné, nezačne dovážať eh, veci, no a popularita Erdogana v Turecku súvisí s desetimi rokmi obrovských ekonomických úspechov za ostatných 10 rokov. Turecko zaznamenalo veľmi pozitívny hospodársky rozvoj, keď vidíme, že nový premiér je veľmi pozitívne naradený, naladený Európe. Je to človek, ktorý budoval ako spojenie Ankara-Istanbul, ktorý budoval Turkish Airlines, ktorý pred troma dňami otvoril ten veľký most. Je to človek za moderné Turecko. No a Katy a ja viac ako dve hodiny sme s ním hovorili. A nehovorili sme o oficiálnych veciach, ale Detálne sme rokovali o mnohých otázkach. Myslím, musím povedať, že aj ja som trochu zmenil svoj názor na tohto človeka, ktorý jednoznačne vidí, že len po, pomocou celnej únie, úzkeho prepojenia sa EÚ, dve tretiny všetkých zahraničných investícií sú z Európskej únie. My exportujeme 70 miliard eur, alebo v hodnote 70 miliard eur tovary do Turecka to znamená, že tento hospodársky rozvoj môže byť zachovaný len pomocou EÚ. No a z tejto situácie, z nášho hodnotenia a kvôli úspechom, ktoré súvisia sa pokusom o prevrat, som nemal dojem, že sa snažia dierať Európu. Ja si myslím, že my by sme mali odzbrojiť, čo sa týka retoriky a rovnako by mali urobiť, mala urobiť aj turecká strana. Musíme zmierniť trochu naše vyjadrenia a potom sa mnohé veci dajú rozumne vyriešiť. A ja musím povedať, že Turecko, ktoré samozrejme si zaslúži eh, množstvo kritiky, tak ako sme to urobili a tak ako to urobíme aj ďalšej správe, sme všetko povedali a Katy tiež odolala a tlakom, čo sa týka jej ďalšej správy, musíme mať kritický eh, názor. Chceme mať dobré vzťahy, pretože keď sa pozriem na okolie, tak eh, Turecko, bezpečne Turecko je eh, aj v našom geopolitickom záujme. A to nesúvisí s členstvom. Myslím, že na to nesmieme zabúdať a nikto netvrdil, že keď neurobíte to, tak zrušíme dohodu o, Turecko, e, o utečencoch. Ja som mal pocit, ako ty, Môžem niečo k tomu povedať, myslím, že Turecko má záujem dodržať dohodu o utečencoch. Oni sa niečo z jedného bodu, totiž že to vidíme, že 6 miliárd eur eh, z Európskej únie nepôjde cez eh, štátny rozpočet, ale že to pôjde pod pôjde s medzinárodnými organizáciami, aby to išlo bezprostredne na pomoc utečencom. No, tam treba pokračovať. Už viac ako prvé prostriedky tam išli. No a je, že 2 až 3 milióny utečenského zo Sýrie musíme zabezpečiť vzdelanie v školstve, pretože keď deti nebudú chodiť do školy, tak vychováme ďalšiu generáciu e, teroristov. Čiže plán B, zrušiť dohodu s Tureckom a budovať e, ploty a múry, to je nezmysel. My musíme posilniť vonkajšie hranice, ale Musíme súčasne zaistiť, aby z Turecka, ako aj z Líbie, na druhej strane mora sme bojovali proti teroristom a pomáhali ľuďom. Aby títo ľudia jednoducho sa nestali turistami a neskončili ako utečenci a neutopili sa vo vode. Vieme, že tento rok došlo k rekordu, pokiaľ ide o počet obetí utopených v Stredomorí vieme, aká je situácia v Grécku, v Libanone a tak ďalej, tak niektorí hovoria, no dobre, že nech prichádzajú utečenci a umiestnime ich do táborov na greckých ostrovoch. A možno nájdeme aj nejaký ostrov v Nemecku, no nejaký ostrovček, neviem, či by chceli byť na nejakom jazere a tak ďalej, no ale to takto ďalej nemôže pokračovať. Je to jedna z možností, o ktorých sa uvažuje a chcel som to spomenúť, ale to absolútne nemá zmysel a nie je predsa možné, aby sme Grécko zmenili na utečenecký tábor. Turci nám jasne hovoria, že legalizácia víz je e, súčasťou dohody a ja som nikdy nepočul, že by budúci týždeň alebo 1. októbra bol nejaký termín. Ja mám pocit, že rokovania, ktoré znovu prebiehajú, tak sa budú robiť systematicky a pôjdu tými 72 bodmi. Sú tam 4 či 5 bodov, ktoré nie sú veľmi problematické a riešenie je blízko. Pokiaľ ide o antiteroristickú legislatívu a tak ďalej, ktorá je problematická po vojenskom prevrate. Samozrejme, všetko sa musí prerokovať, stanoví sa určitý plán a harmonogram, ale Turecko má záujem a chce, aby sa to vyriešilo, aby došlo k otvoreniu. A ja si myslím, že musíme tiež k týmto rokovaniam pristupovať aj my konštruktívne. Máme minimálne dva mesiace na to, aby sa rokovalo až kým neuvidíme výsledok týchto rokovaní, tak ja by som tu tiež nechcel teraz vystúpať s nejakým definitívnym názorom. Uvidíme, ako sa to vyvinie a aký to bude mať obsah celá dohoda. Záverom, Turecko nie je v súčasnosti e, v takých podmienkách a nemá tie okolnosti, aby mohli pokračovať v prístupových rokovaniach do EÚ vzhľadom na tú situáciu, aká je, vzhľadom na kontext Syrie, utečenecké tábory a tak ďalej. Turecko potrebujeme, e, jednoducho nevyriešime ten počet utečencov sami od seba a v tomto kontexte Turecko naozaj potrebujeme. Takže si nemôžeme dovoliť to, že ten prvý prvok, ktorý som spomenul, že by to mal nejaký negatívny dopad na vývoj, teda nástojím na tom, že musíme byť konštruktívni a musíme postupovať v dialogu. To je to, čo som chcela, chcel povedať. A teraz Katy, správne, pán predseda. Myslím, že ste veľmi dobre načrtli a opísali e, výsledok našej návštevy z minulého týždňa. Ja by som zdôraznila len niekoľko bodov. ktorých sa v lete o nich prioritne hovorili. To, že dôvod našej návštevy bol aj ten, aby sme boli schopní na začiatku parlamentného roka poskytnúť určité informácie na prvé stretnutie výboru AFED. A ja zdieľam vaše slova, pán predseda. Mala som možnosť sa porozprávať nielen s vládnou stranou, ale aj s predstaviteľmi opozície s NGOčkami, novinármi, e, ktorí sú pokrokoví a teda ktorí boli pod tlakom a ešte pred prevratom a myslím, že sme mohli vyhodnotiť dopad, ktorý to malo na tureckú spoločnosť. To bol môj záver, ktorý som si urobila po tom, čo som sa rozprávala s novinármi, po tom, čo sme navštívili parlament. Ako už e, predseda povedal, parlament e, v tú noc e, bol, urobil sa útok tromi bombami a pritom poslanci boli vo vnútri, takže tie kritiky sú jasné o tom, akým spôsobom Turecko riešilo dôsledky vojenského prevratu, ale ja si myslím, že sa podcenil ten dramatický dopad na samotnú tureckú spoločnosť. Ak e, by sa tento vojenský prevrat bol urobil a ten útok bol o 3. ráno, tak ako to bolo pôvodne naplánované. Myslím, že tie dôsledky by boli úplne iné. E, už 19. júla e, sme tu mali stretnutie a videli sme výsledky tisícky ľudí, tisícky zamestnancov, ktorí boli prepustení. Boli to predovšetkým tí, ktorí pracovali alebo ktorí boli časťou politickej strany Gulam. Niektorí kolegovia už spomínali, e, že e, k čomu teda došlo a celý tento vývoj sa netýka len parlamentu, NGOčiek, čiek E, tureckej opozície a tak ďalej. My sme na našich stretnutiach zdôrazňovali, že po prevrate sa musí rešpektovať právny štát a to, čo bolo najdôležitejšie, čo hovorili aj ľudskoprávne organizácie, bola potreba prístupu k právnej službe. Išlo o núdzovú situáciu a ľudia nemali prístup e, k právnikom a advokátom. Bola to otázka spravodlivých právnych procesov, prezumcie neviny skôr, než by k samotným procesom došlo a aj ľudskoprávne organizácie vrátane Amnesty International hovorili o zlom zaobchádzaní, dokonca možno o mučení, ku ktorému dochádza vo väzeniach. Na našich stretnutiach s ministrom vnútra o tom hovorili. On tvrdil, že to nie je pravda, že samozrejme k určitému násiliu pri zatýkaní došlo, ale e, to, čo bolo pozitívne, toto sme sa dozvedeli tento týždeň, výbor pre boj proti mučeniu za Rady Európy bude mať prístup do miestnych väzení. To je dobré, aby medzinárodní pozorovatelia mohli navštíviť turecké väzenia. My sme samozrejme nastoli na tom, aby tam boli aj tureckí zastupcovia ľudskoprávnych organizácií, aby sme zabezpečili to, že sa Turecko nevracia do obdobia pred 20 rokmi, kedy mučenie bolo každodennou záležitosťou. Pokiaľ ide o trest smrti, ja môžem, teda musím skonštatovať, že na žiadnom stretnutí sme o tom nehovorili a nikto z vládnych predstaviteľov nespomenul niečo také, že by uvažovali o znovu zavedení trestu smrti dokonca samozrejme ani opozícia, aby takýto krok nepodporila, takže napriek tomu napätiu a tej retorike nevideli sme žiadne náznaky toho, že by vývoj išiel týmto smerom, pokiaľ ide o trest smrti. Pokiaľ ide o EÚ, zdôraznili sme, že tých 72 bodov či benchmarkov sa musí splniť skôr, než budeme s, Turecko, s dohodou e, súhlasiť. Predseda už spomenul, v štyroch bodoch z piatich očakávame rýchly postup, tá legislatíva proti terorizmu, to je ten prvok, ktorý nám chýba. A my sme mali pocit, že vládni predstavitelia pochopili potrebu zmeny v tomto zmysle, ale potrebujú určitú perspektívu eventuálnej liberalizácie víz. Tiež už bolo spomenuté, veľmi jasne sme povedali, že FDP HB musí byť začlenená do o, prvého, rokova, do prvého rokovania po prevrate, že je potrebné, aby ten parlament bol zjednotený, aby medzi sebou spolupracovali politické strany. Sú tam dva výbory, ktoré sa zriadili. Jeden sa zaoberá vyšetrovaním prevratu a celému, celému vývoju. A je tam aj výbor pre ústavné zmeny. CHP, tá najväčšia opozičná strana a jej predseda nám povedali, že chcú pracovať hlavne na nezávislom súdnictve. My sme zdôraznili hlavne to, že zatiaľ nedošlo žiadnemu parlamentnému dlhodobému kontaktu medzi nami a tureckou stranou, takže je dôležité, aby práve tie medziparlamentné rokovania sa začali. Pán predseda tu medzi nami je a ja dúfam, že sa nám to v budúcich týždňoch podarí aj urýchliť. Ja si myslím, že túto návštevu ocenili nielen vládni predstaviteľi, ale aj mimovládne opozícia. A 15. júla teda bol e, tento prevrat proti tureckej demokracii, ale celý ten vývoj potom a postup tureckej vlády. To je taký zásadný test pre demokraciu a Turecko. Samozrejme, Nemôžeme predbiehať, aké budú výsledky tohto postupu, ale my v EP musíme veľmi pozorne v budúcich týždňoch a mesiacoch e, situáciu sledovať. A ja si myslím, že tá naša návšteva bola takým prvým gestom snaha sa zapojiť do dialogu a pochopiť, k čomu vlastne došlo za tie posledné 4 týždne v Turecku. Ak budete mať akékoľvek otázky, tak aj pán predseda, ja vám radi odpovieme. Ďakujem. Pán predseda, hovorí pán Preda. Rečník je prerušený, pán predseda hovorí bez mikrofónu. Uh, Zhodneme sa na tom, že máme obrovský zoznam rečníkov, koordinátori budú mať dve minúty, ostatní 1,5 minúty. Súhlasíte pretože ten zoznam je naozaj dlhý. Pán Preda, dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem Katy Piri za vystúpenie. Vojenský prevrat je nepriateľný, rovnako je nepriateľné mať postihy či trestanie občianskej spoločnosti, či už ide o sudcov, univerzitných profesorov alebo spisovateľov. K tomu došlo okamžite po, po prevrate a potom sme vlastne objavili akúsi e, veľkú sieť, ktorá ale nemá nejakú politickú, e, politické vyjadrenie, je to len akési prejav gulamizmu, ale a zrazu ako keby sa stali títo ľudia nepriateľmi štátu, ale to je nepriateľné vzhľadom na slobodnú spoločnosť a samozrejme má to dopad aj na naše spoločnosti, pretože došlo napríklad k zadržaniu rumunských občanov, ktorí boli zadržaní ako predstavitelia hnutia e, Gulamova. Pokiaľ ide o imidž, ja si myslím, že musíme okamžite nastoliť otázku terorizmu, pretože pre Ankaru to nie je len PKK, ale pre nich už aj tento gulanizmus, e, ktorý sa rozšíril v celej spoločnosti, ale to treba objasniť, pretože inak sa ani víza nedoriešia. Utečenci musí byť jasné, že treba do písmenka splniť dohodu, tak ako sme ju uzavreli, tak na tureckej, ako aj na našej strane. Ak sú nejaké váhania v prípade utečencov, tak ich treba čím skôr vyriešiť. Veľmi ma znepokojuje Sýria, lebo Kurdi sú tam a vieme, aká je situácia, takže aj to napätie medzi šitmi a sunitmi, to treba tiež venovať tomu pozornosť. Ďakujem. Ďalší rečník e, veľmi e, stručne k tomu, čo už Katy Piri povedala, hovorí pán Hawit. Kolegyňa Bowles e, ešte vystúpi za nás. Áno, táto misia minulý týždeň bola veľkým úspechom. Bol som veľmi rád, prečítal som si dokumenty, správy, aj to, čo ste počuli, to je zásadné pre Turecko je to zásadný okamih aj pre Turecko a ja blahoželám eh, delegácii, ale tie poznámky, keď došlo k prevratu, eh, bolo veľmi dôležité. My sme proti prevratu, ale to neznamená, že podporujeme všetko, čo robí turecká vláda po prevrate a to sme veľmi jasne povedali. Tento signál dnes vysielame. Je to vláda, ktorá sa zvolila, bola zvolená, my to rešpektujeme, ale je tu isté riziko, že opozícia proti prevratu sa môže zle interpretovať a to, k tomu by nemalo dojsť. Na to sme jasne povedali. Ja sa pýtam našich kolegov z EPP, prečo e, tá 23, 24, tieto kapitoly, prečo sa neotvorili, to je jasný príklad ohrozenia demokracie. Mali by sme to otvoriť oficiálne, táto téma sa nastolila, alebo nie, ja si myslím, že je to e, povinnosť aj príležitosť my chceme jednotne vyvíjať tento tlak, aby došlo eh, k tomu. Pred dvomi, tromi rokmi gulanisti, o tom sa predtým ešte nehovorilo, majú dokonca zastúpenie aj v Bruseli, všetci sme o tom vedeli, boli prítomní aj na našich stretnutiach. Mali by sme sa nejakým spôsobom k tomu vyjadriť. Ide o predsa demokratické princípy, niekto to už spomenul, musíme byť veľmi opatrní a kurdská situácia, súhlasím s predsedom, musíme veľmi jasne trvať na návratu na návrate k mierovému procesu, pretože z humanitárneho hľadiska je situácia katastrofálna. A pokiaľ ide o ten dokument, to nie je to najzásadnejšie, ale pra, priamo in situ by sme sa mali angažovať, tak ako aj minulý týždeň, podporovať mier a podporovať demokratický vývoj. Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Hovorí pán Tanok, je naozaj smutné, že už toľko rokov eh, riešime túto dilemu v členských štátov eh, prístup e, k Turecku, potom pôsobenie Erdoganovej vlády, e, pôsobenie iných politických strán, PKK, gulanisti a tak ďalej. Oni sa považujú de facto e, za rovnakých teroristov ako ISIS v Syrii a nemecká vláda politika otvorených dverí pre sírskych utečencov. Tuto situáciu ešte len zhoršila a aby sme mohli vôbec na Turecko tlačiť, Turecko by malo zastaviť tento príliv utečencov. Celá táto záležitosť je mi to naozaj ľúto. V tomto období, keď sme sa zaoberali Brexitom, rozprávou a tak ďalej, nikto nepredpokladal, ako to dopadne ja som vždy mal určité obavy, pokiaľ ide o postup k Turecku a prístupu aj našej vlády. Samozrejme, že nikto nespochybňuje strategickú úlohu Turecka, aj ten deal s pani Merkelovou, ten prístup a pozícia Turecka sú rozhodujúce, ale musíme odsúdiť to, že Turecko sa dostalo do Sýrie a tá prítomnosť proti Kurdom a tiež boj proti ISISu, to je dlhodobá záležitosť, ale my potrebujeme, aby Turecko bolo na našej strane a tiež pokiaľ ide o Irán, tak je potrebné, aby Irán dodržal tú atomovú dohodu a po Brexite e, moja vláda a moja politická strana budú viacej nástojiť na tomto bode. A pokiaľ ide o kľúčovú otázku ochrany nášho celého kontinentu, po tomto nepriateľnom prevrate došlo k prehnanej reakcii tureckej vlády, došlo k arbitrárnym zadržaniam sudcov, novinárov, občianskej spoločnosti, pretože e, krajinu chcú od, e, očistiť od gulanistov. Ja si myslím, že to by sme jednoznačne mali odsúdiť Turecko sa už žiaľ istú dobu od našich spoločných európskych hodnot odkláňalo. Pán Erdogan otvorene hovorí e, dokonca o znovu zavedení trestu smrti a chce retroaktívne trestať tých, ktorí sú zodpovední za prevrat. A zároveň konštatujeme určité približovanie sa k e, putinovskému Rusku. To je znepokojivé. Môžeme možno konštatovať, že majú podobnú mentalitu a neznie nezdielajú naše spoločné európske e, hodnoty a o tom ale nemôžeme vôbec pochybovať. Nerozumiem presne, ako ten puč v Turecku súvisí s pani Merkelovou. Možno to porozumiem do konca zasadnutia. Ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pani Piri. Hovorí pán Balen. Je pravdou, že tá reakcia zo strany Turecka bola oneskorená, pokiaľ ide o odsudenie tohto prevratu, tohto pokusu o prevrat. Ako vlastne vidíme to, čo sa deje v Turecku? Musíme sa my pozrieť do zrkadla, alebo kto? Myslím, že sa to pripomínalo trochu ten prevrat ako keby proti Gorbačovovi v minulosti. Prečo vlastne armáda má takýto ne, takúto snahu podporovať hnutie Gulena? To sú možno všetko otázky, ktoré ste sa pýtali aj vy. Gulena a Erdogan boli dobrí priatelia. Ak je obvinenie pravdou, že sú predstaviteľa Guleného hnutia aj vo vláde, tak potom boli ustanovení zo strany Erdogana, keď ešte boli dobrí priatelia. A potom, pokiaľ ide o tieto dve otázky, reagovali na to. A pokiaľ ide o internet záležitosti, ja som z Holandska a mali sme veľké demonstrácie ľudí tureckého pôvodu, ktorí boli za Gulena alebo proti Gulenovi a veľa ľudí sa bojí, že čo sa vlastne udeje. Hovorili ste o skutočnosti, že tá vnútorná situácia vo Francúzsku, Holandsku, Nemecku má takisto priamy súvis s tým, čo sa deje aj v Turecku. Takže ako otvorená bola táto diskusia, súhlasím s tými, čo povedali, že to je náš sused, že treba s ním spolupracovať, ale sú tu určité hranice toho, čo môžeme akceptovať a niekedy je možno lepšie aby sa nehovorilo príliš nahlas, že to je možno takisto dobrý, dobré odporúčanie pre tureckú stranu. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať vám obom, pani Kiri a vám, že ste išli do Turecka, dali ste nám tieto informácie, ale chcem vyjadriť svoju nespokojnosť tým, že predseda Šulc organizoval túto návštevu bez toho, že by bol informoval niekoho z tohto výboru alebo politické skupiny. Ja si nemyslím, že to je dobrý spôsob postupov, keď sa dozviete o týchto návštevách až z novín. Nie je to veľmi demokratické informovať ex post. Možno by bolo dobré informovať politické skupiny a členov tohto výboru, že takéto rozhodnutie bolo prijaté. A druhý bod, povedzme si to na rovinu, Myslím si, že niektorí ľudia boli veľmi potešení z tej možnosti takéhoto prevratu v Turecku. Vieme, čo najskôr hovorili Američania, najprv sa im to celkom páčilo. A nemyslím si, že to je ne, bezvýznamné, to je veľmi dôležité. Takisto treba povedať to, čo povedal pán Erdogan, keď povedal, že sa snažil prijať opatrenia po tomto zmarenom prevrate. A teraz vidíme, že vlastne aká je tá jeho reakcia a tá jeho reakcia ako keby bola opodstatnená. Preukázalo sa tu, že skutočne chce potlačiť nedemokratické síly v Turecku a zbavil sa takýmto spôsobom svojich kritikov aj v parlamente a predstavitelia európskych krajín ako aj pán Biden neurobili nič alebo nevyjadrili sa proti týmto reakciám. My na Cypre čelíme už viac ako 30 rokov tureckej invázii, to nás dosť bolí, ale je veľmi dôležité, aby sme urobili niečo, pokiaľ ide o pošľapávanie demokracie, ktoré sa momentálne deje Turecku. A pokiaľ ide o Cyprus a rokovania, ako môže Turecko žiadať turecké armádne zložky, aby tieto zostali na cyperskej pôde a zároveň hovoriť o demokratickom riešení, keď tá situácia vlastne nemôže fungovať takýmto spôsobom. Čo sa teda deje, je tragédiou. Jediné zložky, ktoré bojujú proti islamskému štátu, sú vlastne teraz pod tlakom zo všetkých strán, ktorý vlastne momentálne to potlača aj prezident Turecka. Ďakujem pekne, pán predseda, budem hovoriť po španielsky. Takže najprv by som sa chcel vám obom poďakovať za to, že ste nám poskytli tieto informácie o vašej návšteve, o tých rozhovoroch, ktoré ste tam absolvovali a takisto vám ďakujem za ten postoj, ktorý ste takýmto spôsobom prezentovali, aký dojem ste si z tureckej návštevy odniesli ja si myslím, že by bolo absurdné teraz nejako sa snažiť čítať medzi riadkami, pretože to, čo ste povedali, bolo povedané veľmi jasne. Možno by sme sa mohli teda aspoň snažiť zájsť trochu ďalej. Úprimne povedané, myslím si, že možno všetci sme veľmi konkrétne postihnutí tou situáciou, ktorá sa momentálne v Turecku deje, pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv, pokiaľ ide o snahu o štátny prevrat, pokiaľ ide o vnútropolitické konflikty. Tu máme jeden konkrétny problém. Nemôžeme predsa byť buď za alebo buď proti. V tomto filme, ak to tak môžem povedať, nie sú žiadny dobrý. Ani Európska únia sa tu nemôže dávať do pozície nejakej obete okolnosti. My znášame celkom konkrétnu zodpovednosť a ja súhlasím, pán predseda, s tým, že by sme tu nemali zostať iba pri slovách, pri nejakej retorike. Nemôžeme a nesmieme zostať pasívni, nemôžeme tu byť ani závislí iba od konkrétnych záujmov v rámci utečeneckej krízy. Tu predsa nejde iba o prípady porušovania ľudských práv alebo iba o otázku, že či tu je otvorená kapitola alebo nie je otvorená kapitola, či tu ide o plnenie demokratických požiadaviek, pokiaľ ide o vzťahy medzi Tureckom a Európskou úniou. Na jednej strane tu máme konflikt, ktorý má dve dimenzie, vnútropolitickú a turecké inštitúcie sa momentálne zdajú, že sa vyvíjajú smerom k hegemonickému hegemonickým spôsobom vytvárania štátoprávnych štruktúr a nemôžeme jednoducho sa tváriť, že všetko je tak ako predtým. Európa a Európska únia musí nájsť globálnu stratégiu v tomto kontexte. Nemôže akceptovať, že Turecko sa tu bude takýmto spôsobom vyjadrovať proti týmto pravidlám. Pán Epidedeus, Epidedeus, opravil sa pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Je pravda, že Turecko má veľké problémy a to by nám malo dať príležitosť na dobrý vplyv toho, čo sa momentálne deje Myslím, že sú tu otázky, ktoré by mali byť ešte objasnené. Počuli sme to, čo povedal pán Erdogan. Videli sme veľké množstvo ľudí, ktorí boli zatknutí a Turecko je krajinou, prvou krajinou, ktorá pomáha systematickým spôsobom ISISu. V podstate zautočilo Turecko aj do, na Sýriu a chce tam získať v podstate vplyv. Jediní, ktorí bojovali proti ISISu, boli Kurdi. A nemôžeme ich nechať teraz na milosť alebo nemilosť tureckému režimu. Turecko aj naďalej zasiela nelegálnych imigrantov do Grécka a Zároveň chce dosiahnuť plnenie podmienok zo strany Európskej únie. Máme tie hotspoty v Grécku, ktoré sú zaplavené nelegálnymi imigrantami z Turecka, takže musíme vytvoriť tlak na Turecko, aby jednoducho plnilo tie zásady, ktoré, ktorým sa upísalo. Ja, Vážený pán predseda, chcel by som sa poďakovať pánovi Brokovi za to, že vlastne celé leto v rámci tejto diskusie vo všetkých interviách sa snažil informovať, pokazovať na skutočnosti a že takýmto spôsobom to vlastne miesol do tej celkovej diskusie. Myslím, že to prospelo veci a myslím, že vlastne aj tá cesta a tie svedectvá, ktoré sme tu dnes počuli, preukázali to, že čo je najdôležitejšie, je to, aby sme si mohli vytvoriť obraz o tej situácii v kontexte našich európskych predpisov a pravidel, aj vzhľadom na tie pravidlá, ktoré sme pod Tureckom prijali. Tá analýza, ktorú sme tu počuli, ktorá vlastne tu narazila na široké porozumenie u poslancov, to jednoducho bohužiaľ nezodpovedá vnímaniu občanov a vyjadreniu niektorých poslancov alebo politikov za jednotlivé členské štáty. Preto sa musíme snažiť, aby táto analýza bola základom vnútropolitických informácií, aby bola podstatou tých diskusí nielen v európskych inštitúciách a preto apelujem na to, aby táto analýza bola predložená písomným spôsobom, aby členovia zahraničných výborov národných parlamentov boli pozvaní do Európskeho parlamentu, aby jednoducho s vami túto analýzu mohli si prediskutovať, aby sa z toho mohli vyvodiť aj určité závery. Apelujem na to, aby všetci tí, ktorí boli v poslednej dobe v Turecku, aby spoločne Rade a komisii pripravili správu na tomto základe. A druhá vec, občania a majú pocit, a niektorí politici to využívajú, že rokovať s Tureckom znamená, že Turecko vstúpi do Európskej únie. My potrebujeme rokovania, potrebujeme rozhovory, ale tieto rozhovory a rokovania nevedú automaticky k tomu, že Turecko vstúpi do Európskej únie. To sú dve odlišné veci. A tretia vec, Európska rada a Európska únia, pardon, Rada Európe, Európska únia to sú jediné dve veľké inštitúcie, ktoré majú korektívny a kontrolný mechanizmus, pokiaľ ide o uplatňovanie ďalších opatrení zo strany Turecka a preto apelujem za to, aby sme urobili iniciatívu, pokiaľ ide o kapitolu 24 a 24, tieto by sa mali otvoriť. Som aj za to, aby sme popri Rade Európy mali takisto aj monitoring za Európsku úniu a takisto som aj za to, aby sme jasne povedali, že vnútropolitické profilovanie Turecka nemôže byť nejakou prekážkou ďalšieho rozvoja. A ak toto všetko bude predmetom diskusie v Európe a v európskych členských štátoch, tak potom môžeme prispieť k celkovému riešeniu situácie, a týmto zároveň dáme celkom jasne najavo, že keď odsúdime puč, že to neznamená, že súhlasíme so všetkým tým, čo robí Erdogan momentálne v Turecku. Pokiaľ ide o sledovanie času, pri pánovi Karasovi som sa nejako pozabudol, preto by som vás chcel požiadať, aby každý, kto sa vyjadri, hovoril už iba minútu. Inak sa jednoducho nám nepodarí zvládnuť program. Teraz zostane slovo Ana Gomeš, ktorá je slávna z toho, že všetko dokáže za minútu zvládnuť. Ďakujem pekne. Katy Piri a pán Brok išli do Turecka. My vám veľmi pekne ďakujeme za to. My sme všetci proti tomu. My sme všetci proti e, puču, ale samozrejme nemôžeme sa vyjadriť pozitívne k tomu, čo sa momentálne deje v Turecku. Chcem to celkom jasne povedať. Nemôžeme zatvárať oči pred tým, že sa tu prezident Erdogan snaží chopiť moci 100%. Dáva do väzenia všetkých, ktorí sú proti nemu. A toto všetko urýchlilo vlastne tú situáciu zhoršovania sa situácie v Turecku po snahe o prevrat. Takže povedzme to celkom na rovinu zatiaľ nemáme nejakú dohodu medzi Tureckom a Európskou úniou. To je iba nejaká dohoda. To... Takže nemôžeme zapredať našu pôdu. Nemôže byť predsa dohod, nemôžeme hovoriť o dohode, keď ju nerešpektujú obe strany. A keď sa nedodržiavajú pravidlá, ak sa nebude dodržiavať aj právo občianskej spoločnosti. Teraz zostane slovo Ďalšie reči, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Turecko sa teraz podľa môjho názoru stalo diktátorským štátom po tom prevrate. Teraz vlastne sa celá situácia už iba zhorší. V Turecku nikdy nebol právny štát a teraz sa to iba formálne prejavilo. Vidíme v minulosti, napríklad pán Baj momentálne skončil vo vezení a všetci ostatní rovnako ako on, ktorí boli proti Erdoganovi. To znamená, že ten tok utečencov na Cyprus a do Grícka sa zvýši každý druhý, tretí deň. Máme stále viac utečencov a diskusia o Cypruse keď sme tu o tom hovorili, treba povedať, že Turci ešte stále vnímajú Cyprus ako región, ktorý patrí Turecku a sú, nie sú vôbec pripravení stiahnuť vojakov z Cypru. Takže dovolte mi povedať, pán predseda, čo chcem povedať. Sú tu ľudia, ktorí hovorili 3 minúty a ja mám iba minútu. Ďakujem pekne. Pán Weigl. Ďakujem. Ďakujem pekne dohoda s Tureckom a naša európska reakcia na tieto udalosti ukazuje, že e, nerozumieme úplne Turecku, máme istý deficit a ten e, deficit je nepriateľný a nepochopiteľný z hľadiska význam, ktorý má táto krajina. Vážený pán Brok, ja 100% súhlasím s vašou analýzou, bez na to, že ma teraz nepoučúvate No a myslím aj ja, že treba v tejto situácii sanovať tým veciam, eh, ktoré sú na poriadku dňa na stole. My musíme preukázať, že nás zaujímajú, máme záujem o dobré vzťahy s Tureckom, že máme záujem o jeho európsku perspektívu, že nebudeme najskôr diskutovať o tom, eh, čo, či to znamená členstvo alebo nie, znamená to našou povinnosť, keď ide o cez rozširovania ja nevidím, podobne ako pán Hawita, aby nepokračovali e, rokovania o kapitolu 23 a 24. Mrs. Uh, Sakuraba. Ďalší rečník. Κύριε Πρόεδρε, η Ευρώπη συνεργάζεται και συνδιαπραγματεύεται με τον Ερντογάν, ο χτίζει... Vážený pán predseda, Európa hovorí s pánom Erdoganom, ale pán Erdogan potláča práva alebo právny štát a to sa všetko zhoršilo teda po, tomto, po tejto snahe prevrať, ale nie je tu ani snaha plniť kodanské kritéria alebo apelovať na to, aby sa dodržiavali pravidlá dobrého susedstva. Preto potrebujeme prijať rozhodný krok proti Turecku v Európskej únie, nie len preto, aby sme urobili všetko preto, aby konečne Turecko začalo plniť právny štát alebo nastolilo právny štát doma, ale aby jednoducho nenastolilo tresty smrti voči niektorým tým, ktorí sú momentálne vo vezení. Ďakujem. Pán Korvin Mike. Ďakujem pekne. Zhruba pred dvomi rokmi sme mali delegáciu Kurdov, ktorí prišli do parlamentu a vtedy som vám odporúčal, aby sme urobili, aby sa aby sa urobila dohoda s Asadom, nechceli počuť moje odporúčanie. Myslím, že momentálne táto otázka už je celá pase, pretože je tu turecko-ruský front proti Kurdom. Ja sympatizujem s Kurdami, ale si myslím, že už zvíťazia. Druhé, ja som oponentom demokracie, ja som za trest smrti, ale som aj za právny štát, ak Turecko chce uplatniť trest smrti, ak by to bolo urobilo v minulosti, tak by som bol za to, aby sme zastavili všetky rozhovory s Tureckom, pretože zajtra možno zistia, že tá dohoda, ktorú sme s nimi urobili, je neplatná, pretože jednoducho právo nemôže fungovať retrospektívne. To je základný princíp a nemôže byť akceptované, takéto postupy, ak oni uplatnia trest smrti, aj pokiaľ ide o predchádzajúce skutky, tak to je jednoducho neakceptovateľné. Ďakujem pekne, Elmar. Aj pani Piri, ďakujem pekne za vaše informácie a za vaše zistenia počas návštevy. Dva prvky, ktoré sú veľmi dôležité. Na jednej strane treba povedať, že sme priamým susedom Turecka, musíme dodržiavať dohody, Vyjadrili sme sa proti snahe o prevrat, ale vyjadrili sme sa aj proti tým extrémnym reakciám úradov, vlády, proti veľkému množstvu ľudí v Turecku, ale na druhej strane by sme nemali izolovať Turecko, pretože politická izolácia Turecka povedie práve k tomu, čo nechceme. Bude tu ešte posilnený extrémizmus, posilnená radikalizácia v tureckej spoločnosti a tá situácia v rámci Európskej únie si vyžaduje posilnenie vonkajších hraníc Európskej únie, vyžaduje si to spoluprácu medzi jednotlivými tajnými službami, boji proti terorizmu a Turecko musí preukázať dôkazy, že skutočne to hnutie Gulen je zodpovedné za túto zmarenú snahu o prevrat. Máme zoznam teroristických organizácií, ale toto hnutie nie je na zozname teroristických organizácií podľa našej legislatívy, takže Turecko musí skutočne predložiť konkrétne dôkazy, že hnutie Gulen je práve za týmto prevratom. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za túto správu, aj za cestu, ktorú ste vykonali. Je to veľmi dôležité, aby Európsky parlament jasne vystúpil. Ja sám s menšou delegáciou som s výborom pre pre ľudské práva som tam bol. A ja sa chcem spýtať, či sa o tom hovorilo. Musíme naďalej preukazovať solidaritu s občianskou spoločnosťou, ale aj s médiami. V stredihmestskom Dünde, ktorý v Turecku, E, svojho postu. No a ja sa chcem spýtať, či máte nejaké novinky v tomto prípade. Ja si veľmi vážim e, pragmatický prístup spolu s Tureckom, e, predsedovať mierové rokovanie s Tureckom, sa ohľadom na kritiku, že turecká armáda nemôže byť aktívna za hranicou Eufratu. No a veľmi sa teším za prístup naďalej o kritické vyznenie ďalšej správy. Katy Píri, ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Vautmans. Pardon, najskôr pán Džambasky. Džambasky. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Obhajovanie Erdogana je nevhodné, je to proti našim hodnotám. Boj proti, medzi Erdoganom a Gulenom je boj medzi dvoma islamistami E, neprospeje to európskym národom. Ja chcem pripomenúť, že Erdogan financoval islamský štát. Dovolte mi pripomenúť, že e, zasiahol proti sudcom, učiteľom a ďalším. No a voči Turecku sme urobili obrovskú politickú chybu. Dohoda s Tureckom e, nie je pravou dohodou. Je to druh vydierania vojenský postoj k migrantom, to je tiež uh, eh, zlyhanie z našej strany. Z našej strany uh, Erdogan jasne ukázal svoje geopolitické smerovanie. Keď sa stretol s Putinom, to je proti našim eh, názorom. Nemôžeme liberalizovať vízový režim, pretože Turecko uh, momentálne uh, nesplňa naše štandardy. Uh, nemôžu na zaplaviť tureckí občania. Nemôže sa hovoriť o vo vstupe Turecka, pretože Turecko nie je skutočne európskou krajinou. Mali by sme namiesto toho hovoriť o tom, aby Turecko dodržiavalo medzinárodné právo. No. A do Európy denne prichádza 100 e, až 150 ľudí z Turecka. Neviem, to bolo 10 tisíc. Ja nechápem presne, kde je to zlyhanie. E, no a slovo dostala pani Vautmans. Ďakujem pekne, e, predseda. Je dobré, že sa vykonala táto cesta. E, je e, škoda, že ostatní členovia skupín sa nemohli zúčastniť. Keď som si počul, čo ste povedali, mňa trochu zaráža, pán predseda, že, že sa ste povedali, že sa o mnohých veciach hovorilo, ja by som rada hovorila o štyroch. Rada sa spýtala na štyri body. Hovorili ste o porušovaní ľudských práv, ktoré Turicko hm, hm, spáchalo v rámci utečenskej krízy. O tom sa neustále hovorí a to, by som rada niečo počula. E, liberalizácia víz, o tom sa hovorilo, no ja myslím, že to momentálne nie je e, predmetom diskusie, ale aká je vaša odpoveď? No a po tretie, vstup Turecka do Európskej únie. No, na to nie je pripravená Európska únia ani Turecko dobrá spolupráca, áno, ale momentálne Turecko nemôže vstúpiť do EÚ. Čo ste odpovedali na to? A posledná vec, Hans van Balen už o tom hovoril, a tie Gulenové ško- školy aj v Belgicku boli, bolo zastrašovanie belgickí politici s tureckým pôvodom sú vyučovaní zo strán. Hovorili ste o tom, aby sa Turecko nemiešalo do záležitosti Turkov našej krajine. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pán Karol Johannisa. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Naša, naše stanovisko je také, že chceme stabilné Turecko, ktoré pracuje v prospech mieru, čo nepodporuje, ale neporušuje ľudské práva a chceme, aby platil právny štát. No a sa týka utečencov, máme európske princípy, ktoré nemôžu byť e, dohadované a la Treba vyriešiť otázku e, víza a boja proti terorizmu. No a čo sa týka vstupu Turecka do Európskej únie, tak my už dlho žiadame, aby sa uskutočnila schôdza v Turecku tak, aby sa dalo hovoriť o otázkach s kolegami, ktorí pracujú e, spoločným parlamentom e, v s Tureckom, príslušnými ministrami, e, ministrami Európskej záležitosti, minister Európskej záležitosti Turecka. Na prízmy sme chceli navštíviť tiež Turecko. A ja nemyslím, že turecká strana bude mať niečo proti tejto možnosti. Musíme pokračovať v týchto stretnutiach a rozhovoroch. Chceme pracovať týmto smerom a rád by som poďakoval vám, pán predseda a pani Piri, za prácu, ktorú ste vykonali. Dúfam, že si budú pokračovať dobrým smerom. Ďakujem pekne, pán Front. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. A ďakujem eh, za eh, túto dôležitú cestu. To by som chcel zdôrazniť vy ste povedali, že teraz chápete situáciu v Turecku lepšie ako predtým a preto by som sa rád spýtal, e, či ste hovorili s niekým, kto sympatizuje e, s hnutím Gülen, Gulenovým hnutím, čiže máte informácie aj z tejto strany, z toho druhého smeru, no a ďalej e, chýbalo mi pár informácií o vašich informácia, ale Katy Piri to doplnila. Ja myslím, ale rád by som doplnil, že vojenský prevrat v prvých hodinách sme nesprávne zhodnotili, možno kvôli situácii, ktorá sa ustala, udiala už dvakrát predtým, na, na čo sme reagovali pozitívne. To sa teraz nemalo stať. No a to je momentálne všetko. Slovo dostal graf Lambsdorff. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že čo sa týka reakcie na pokus prevrat a čo to odsúdenie bolo pomerne jednoznačné. Turci hovoria, že to bolo príliš neskoré, tak eh, je to kvôli tomu, čo povedal kolega Fronta. Najskôr treba pár hodín na pochopenie, čo sa vôbec deje. Po druhé, eh, eh, prezident Erdogan hovoril prehrate ako Dačeková. Prečo? Pretože vzdelávanie Turecka od európskej hodnoty už bežne niekoľko rokov a teraz sledujeme zrýchlenie, skutočne extrémne zrýchlenie práve tohto vzdialovania od európskych hodnot eh, Mal katalytický účinok a je, súhlasím s predsedom, že je správne, eh, že v takéto náročnej situácii nemôžeme prilievať oheň, eh, olej do ohňa, ale Katy, ja nechápem, ako môžeme teraz argumentovať seriózne, treba otvoriť nové kapitoly, alebo splnenie alebo splnenie liberalizácie vízie technická vec. Boj proti terorizmu eh, je práve o tých hodnotách, ktoré eh, sú, sa riešia Turecko už dlho. Je to hodnotová otázka, nielen technická, takže eh, nenahovárajme si niečo, neprilievajme oheň, teda olej do ohňa. Ďalší rečník, pán Plenkovič. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán Brok. Ďakujem. Ďakujem aj pani Piri za všetky informácie. Bola to veľmi dobrá návšteva na intenzívnenie rokovaní s tureckou vládou. Samozrejme, že sme proti prevratu, tak ako sme všetci povedali, a Eh, ja by som chcel tiež povedať, že nie sme pokojní s destabilizačným efektom na krajinu, čo je pre nás veľmi dôležité no a v kontexte migračnej krízy, kríze, ale tiež zohľadom ľudské práva a preto eh, všetci máme veľmi veľké obavy eh, zo signálov a okolností, ktoré hovoria o obnovení tlaku na dodržiavania ľudských práv v 21. storočí. Je dôležité, aby sa situácia v Turecku stabilizovala, aby kontext medzi kurdskými silami a tureckou vládou pokračoval, aby pokračoval dialog, aby sme ho dostali na vyššiu úroveň, na to, aby sme našli nové riešenia pre migračnú krízu a je to rovnako dôležité, aby sme pokračovali v rozhovoroch v rámci predstupových rokovaní. Pán Pancéry. Len jednu minútu, ale vy ste, pán predseda, nielen ste opísali návštevu v Turecku, ale ste aj načrtli politickú líniu, ktorú ale treba prehlbiť, pretože tie udalosti z posledných mesiacov Nemôžeme ich len nejakým spôsobom prejsť eh, nadmerným politickým realizmom. Hovorili sme, ide o vojenský prevrat. Nemáme čas na podrobné reakcie, ale to, že sa veľmi rýchlo napísal zoznam zákazov, ten prišiel príliš eh, rýchlo, ale otázka. Chcel by som vedieť, čo znamená eh, znovu nadviazať alebo pokračovať vzťahu s Turecko. Skúsenosti nám hovoria, že otázka e, základných práv aj individuálnych slobod, e, keď sa potrebujú takéto strategické aliancie, tak ako keby to bolo bokom. Ja si myslím, že musíme ísť naozaj veľmi opatrne a zadefinovať, e, aké podmienky, za akých podmienok chceme znovu nadviazať tie vzťahy. Ďakujem pekne, predseda. Poprvýkrát v živote súhlasím s kolegom Lamsdorfom Ja neviem, čo môžeme urobiť. No, že hovorilo sa o ľudských právach a otázka ľudských práv, slobody tlače pre politických oponentov a teraz dokonca vidíme situácia, situáciu vo väzeniach. Prepušťajú sa zločinci, aby mohlo, mohli tam, mm, aby do väzenia mohli zatvárať politických oponentov. Bol tu návrh JPG. Tým sa treba zaoberať tak, aby sme vytvorili tlak na prezidenta Erdogana. Treba spolupracovať priamo s poslancami e, zo všetkých politických strán v Turecku. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A pani Jakonsári. Ďakujem veľmi pekne. E, teraz vieme, že Turecko je, v Turecku je situácia veľmi komplexná a potrebujeme lepšiu analýzu. Tia Gulen e, e, znepokuje obrovské číslo zadržaných učiteľov, učiteľov, profesorov a tak ďalej. A ja som si istá, že nie všetci sú gulenisti, sú to bežní občania, e, ktorí boli kritickí proti režimu Erdogana. E, ja sa pýtam, či je tu nejaká hrozba e, takého obrovského porušovania ľudských práv, že ju nemôžeme akceptovať. Ja som si zdá, že trest smrti nie je jediná vec. No a moja otázka pre pani Pirin, ďakujem pekne za informácie, ale mali ste dojem, organizácie na pomoc a boj za ľudské práva sú dôveryhodné, alebo sú viac na strane Erdogana alebo e, Gülena, aká je ich úloha skutočne e, v spoločnosti, pretože v mnohých diktátorských krajinách e, organizácie na boj za ľudské práva nie sú veľmi dôveryhodné. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som rád dodal, je, že um, keď e, sa pozeráme na Turecko, dochádza k hlbokému prerodu e, Turecka, k transformácii na moderný štát, ale tento provrat ešte bude e, nejakým spôsobom potvrdzovať. Vzniká nová krajina, ktorá sa buduje na základe veľmi hlbokej vnútornej polarizácie a tam máme také štandardy, ktoré ale nie sú porovnateľné s európskymi a je tam oveľa aktívnejší, agresívnejší postoj niektorých stránok a táto krajina e, je oveľa agresívnejšia, aktívnejšia ako v minulosti. E, dôkazom sú vzťahy s Ruskom. A to, čo sa teraz robí, sú tam tri veľké otvorené fronty, Gülen, e, Kurdovia a ďalšia opozícia, turecká vláda k ním e, racionálne nepristupuje a potom si, ale myslím, že za posledných 10 rokov k tejto situácii vlastne EÚ a Európa bola e, slepá, nesledovala to správne. A Mavrides, Mavrides. Pán Mavrides. Ďakujem pekne, predseda. Na úvod jedna všeobecná poznámka. si v Turecku sa zhoršujú jeden rok za druhým. S tým všetci súhlasíme, ale predseda, prečo podľa politiky, ktoré sme implementovali v minulosti, je tu vežovanosť, ale nikto sa neangažuje, pretože to by znamenalo, že Turecko tiež už aplikovalo veci, ktoré súhlasilo uplatňovať eh, to je Európska únia, A čo sa týka eh, vydierania, Turecko eh, trvá, že je to súčasť dohody o migrácii. Liberalizácia vízového styku je predpokladom, nie je toto vydieranie. Pán predseda, ja vidím, ako sa mení stanovisko za ostatné roky treba obhajovať hodnoty Európy. E, naše hodnoty musia mať prioritu. Myslím, že na, s Cyprom budúci týždeň v Európskom parlamente sa uskutoční konferencia, kde sa stretneme s ľuďmi z Turecka. Vesne reálnu situáciu v Turecku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pár stručných pripomienok. Ja myslím, že takéto diskusie treba viesť oveľa častejšie medzi nami. Kde treba hľadať spoločné postoje. Poprvé, ako sme jasne povedali, tak na tejto ceste o situácii v Turecku, o tom, že sa vzdialuje od Európskej únie. No a otázky o držiavaní ľudských práv, porušovanie ľudských práv, slobody prejavu a tak ďalej a to sme s predstaviteľmi občianskej spoločnosti jasne prerukovali, tak ako aj v rokovaniach s predstaviteľmi vlády. A ja myslím, že návrh, aby sme to využili ako príležitosť diskutovať o kapitole 23 a 24. Ďalšia vec, hovorí sa o otázkach právneho štátu v súvislosti s následkami prevratu. Ja som povedal, akú úlohu zohráva Európa. Aká povedali, že neexistuje žiadna legislatívna príprava na zavedenie trestu smrti. Treba jasne povedať, je jasné, že krajina, ktorej je trest smrti, s ňou sa nemôžu viesť predstupové rokovania, to sa tiež jasne povedalo. A krajina, ktoré platí trest smrti nemôže, sa môže rokovať v iných oblastiach, pretože inak by sme nemohli rokovať s Čínou a USA. No a ja mám pocit e, po tejto ceste, že trest smrti nebude zavedený. A otázka, ktorá súvisí s ochranou poslancov, sme neustále ADP e, s podpredsedničkou HDP sme hovorili, tieto vzťahy budeme ďalej rozvíjať a jasne sme povedali, tak ako čo sme povedali predtým, osobne a písomne, že budeme za ochranu HDP a chceme, aby tu táto strana bola e, zavedená do rozhovorov, aby sa e, to rozšírilo na všetky štyri strany, tie rokovania. No a to je pre nás tiež e, predstavuje tiež chceme mierové riešenie turecko-kurdských vzťahov. Ja myslím, že si treba uvedomiť, že otázka Cypru zohráva úlohu. Aj na to sme poukázali na riešenie cyperskej otázky, že to je dôležitým predpokladom pre rozvoj ďalších vzťahov, otázky, ktoré súvisia s utečeneckou krízou. Pán Tenok, pani Merkelová nezodpoveda za všetko, aj keď je za proste. Tak ako, ako za deň prichádza 100 utečencov a nie je to závislosť od Turecka. Turecko už 4 roky prijalo 2,5 až 3 milióny utečencov. ja by som sa chcel spýtať, koľko, alebo ktoré krajiny prijalo porovnateľné e, množstvo utečencov. Niektoré krajiny sú čerpané, keď príjmu 100 utečencov. E, v Južnom Turecku sú mesta, e, kde 20 až 30 obyvateľov sú sírsky utečenci to vnímajú rovnako zle ako ľudia v Bratislave, Varšave alebo ja. Preto treba byť úprimný v tejto otázke. A keď môžeme prispieť k tomu, že utečenci zostanú tam, budú mať vodné podmienky, tak je to rozumné rozdelenie záťaže medzi Tureckom a Európskou úniou. O to predsa ide. A nie o politické rádky. a preto to musí, preto tie rokovania musia zostať zachované. A keď hovorí, že táto dohoda môže platiť dobre, vykladajme tú zmluvu, zvýšme ploto v Macedónsku a dovidenia. To nemôže byť kritické, len nemusíme zostať realistické, aby sme problémy riešili. Ja som proti tomu, aby Grécko alebo Taliansko sa stalo utečeneckými tábormi Európy. Tak ako vyhlasujú niektorí politici v strednej alebo v severnej Európe, potom správame z niektorých ostrovov utečenecké tábory. Aj moja krajina do mája minulého roka hovorila nie pre rozdeleniu utečencov, tak aby to urobili Taliani, Grécia a Maltenia sami. No a sa snažíme znižovať eh, čísla utečencov, čo sa ešte ktoré úplne, no a preto myslím, že čo sa týka misie Sofia, situáciu v Líbii, o tom treba hovoriť, a keď hovoríme o Líbii, tam je menej demokracie a právneho štátu ako v Turecku. No a pracuje sa správa o Iráne, spolupracujeme s Iránom, čo je dôležité, ale ak by som si mal vybrať, či budem žiť v Iráne alebo v Turecku, tak by som si vybral Turecko, čo sa týka ľudských práv. Budeme viesť mierové rokovanie, pretože ich potrebujeme so Saudskou Arábiou. Saudskou Arábiou potrebujeme na mier v Sýrii Eh, keď by som nekritizoval eh, výručne Turecko, keď hovoríme o situácii v Sádskej Arábii. Takže eh, ako keby sme tu aplikovali dvojaký meter. Jedna vec je prístup Turecka k EÚ, ak treba a tu samozrejme aplikovať drakonické, veľmi prísne kritéria, ale s ďalšími a so štátmi je potrebné aj tiež rokovať, pretože inak by nebolo možné ani sa len s niektorými krajinami rozprávať a rokovať. Niektoré krajiny majú privilegované vzťahy s Ruskom a na druhej strane e, chrlia oheň na to, že by sa malo e, rokovať s Tureckom. Tak na jednej strane preferujú e, Putina a potom na druhej strane sa nedobre pozerajú na Turecko. Otázka pána Valena či sme sa rozprávali s predstaviteľmi alebo zástupcami Guilena, tak nie, nehovorili sme. Možno som podcenil ten fakt, ako veľmi bol štát infiltrovaný zo strany mm, Gulenových bratov Zaznamenali sme takú novú tvár alebo novú stránku. A to, čo, tí, čo boli kemalisti Ataturkovi v minulosti, tak už to tak nefunguje. Zmenila sa aj turecká vláda vo svojich štruktúrach. Zaznamenali sme, že komando ochrany hraníc ktoré kontroluje eh, obchodníkov, tak oni tiež eh, kooperujú, spolupracujú s Gülenovou skupinou. A to, čo povedal pán Fambalen, to bola aj tiež moja prvá reakcia, že, že zrazu sú už pripravené takéto zoznamy, ale zasa, že už od roku 2013 došlo k systematickému sledovaniu tejto záležitosti. My sme to nezachytili, nepochopili sme to, ale minimálne sme túto otázku položili. Nepodarilo sa preukázať, či je to isté, ale má to istú logiku a je jasné, že títo ľudia boli známi už predtým. Otázka regionálna. E, vojna v Sýrii existuje, A sú tam tie krížené záujmy, záujmy Iraku, Iránu, Turecka, Saudskej Arábie, a zdá sa mi, že Turecko kvôli tomuto vojenskému prevratu a ďalším udalostiam tak vidí túto problematiku teraz iným spôsobom než pred dvomi rokmi, keď si mysleli, že Turecko sa stane regionálnym vodcom, ale teraz sa skôr snažia o to, aby uchovali svoju národnú jednotu, takže tie záujmy sa tam zmenili. Takže situáciu treba vidieť jasne, treba brať do úvahy aj atentáty, ktoré samozrejme postihujú aj samotné Turecko. Ani Turecko nie je oslobodené od takýchto teroristických útokov. A ide tu o istú vojnu, kto je silnejší v regióne, ale musíme si veľmi dobre uvedomiť, že sírsky kurdovia sú na západ od Eufratu, v nekurdských oblastiach, ale Kurdi chceli tieto oblasti kontrolovať. E, existujú e, kurdské mesta, ktoré sú tradične napojené na Turecku a mali by sme si uvedomiť aj to, že vojna s ISISom slúži na to, aby sa presadili aj vlastné štátne záujmy, pretože nie všetci kurdovia sú rovnakí, sú kurdi a kurdi. Samozrejme, nemám nejaké matateľné dôkazy na to, aby som to preukázal, ale myslím si, že aj v kurdskej otázke aj tam, je minimálne, tam sú minimálne tri rôzne záujmy. Ďakujem, pani Katy Piri. Ja si myslím, že vy ste už odpovedali takmer na všetky otázky, ale ja by som sa venovala tomu, čo hovoril pán Preda. Teraz ako prebiehajú tie čistky Gülenového Gulenových prívržencov, tak e, uvidíme, aký to bude mať vývoj v nasledujúcich mesiacoch. A musí byť ale jasné, že my si musíme položiť otázku, ako budeme pristupovať k tureckej menšine v našich spoločnostiach. Turecko chce byť e, členom EÚ a my nechceme byť e, členmi Turecka. Takže samozrejme, že je logické, že ako kandidátska krajina E, má aj určité interferencie s národnými záujmami. E, samozrejme, turecká vláda má záujem diskutovať s nami a teda to nám dáva právo diskutovať o ich vnútorných záležitostiach, ale e, v našich členských štátoch zaznamenávame napätie, pokiaľ ide o tureckú menšinu, menšinu ale treba, myslím, to napätie utišiť a mm, a niekto sa spýtal, že či sme prišli alebo zareagovali neskoro. Ja si myslím, že nie. My aj vysoká predstaviteľka Mogheriniová zareagovali okamži, sme zareagovali okamžite. Po prevrate je možné, že sme podcenili dopad tej samotnej prevratovej noci. Napríklad v holandskej tlači sa hovorilo o tom, že či tu išlo len o nejaké, nejakú, nejaké divadlo, a ako keby sa pozabudlo na tých 240 civilov, ktorí prišli o život pri tomto útoku. Tam sme možno urobili nejakú chybu a možno sme ňou neuvedomovali, aký to bude mať dopad na občianskú spoločnosť. Pokiaľ ide o Gülenovo hnutie, Nevedeli sme, že bude mať taký vplyv. Vedeli sme, že v súdnej moci a medzi policajnými jednotkami a tak ďalej mal veľa zástupcov a prívržencov. A to, čo sa zdá, alebo podľa toho, čo sa hovorí, že predpokladaní autory prevratu boli sympatizanti Gülena a otázka je, či to bolo zorganizované z vrchu, alebo či to bola individuálna záležitosť. 12 tisíc Gülenových prívržencov eh, sa chystalo ich, eh, chystali sa ich v auguste mm, prepustiť z armády. Samozrejme, že prístupové rokovania nemajú stanovený finálny termín a to, čo sme už v EP povedali, Turecko v súčasnej situácii nemôže byť členom EÚ a to, čo opakujeme a vždy nás to znepokojovalo, e, či takýto vývoj môže viesť k pristúpeniu či k inému vývoju. A myslím si, že sme naše stanovisko nezmenili. V našich všetkých správach sme, správach sme opakovane hovorili, že Turecko sa vzdialuje od aplikácie a hľadania tých kritérií, ktoré by mala zdieľať. Traja predstavitelia opozície nám poprvýkrát nám povedali s nádejou, že by možno mohlo dojsť, že ten prevrat by mohol mať nejaký pozitívny dopad. A nehovorím to tu preto, že by som si to myslela aj ja, ale povedali nám to predstavitelia opozície. A vieme, že sme boli veľmi kritickí aj my k tureckej vláde. Musíme si jednoducho eh, otvoriť eh, náš a sledovať, čo sa deje. Povedali nám to aj v HDP, v hnutí, že ten mierový proces to je kľúčová otázka. Keď došlo k tej situácii, za posledné mesiace predstavitelia HDP hovorili, že by to mohlo viesť k nejakému obnoveniu mierových rozhovorov. Pred útokom, asi týždeň pred útokom Gaze PKK v médiách povedalo, že sú ochotní pristúpiť k unilaterálnemu prímeriu. To sme ale za posledné roky od nich nepočuli, takže aj o tomto vývoji by sme mali hovoriť. A ďalšia dôležitá vec, to by som tu rada jasne povedala, je to kandidátska krajina našou hlavnou prioritou je a bude otázka ľudských práv a právneho štátu. My samozrejme nebudeme nejakým spôsobom tieto veci potlačať či tlačiť, ale to neznamená, že by sme s Tureckom nehovorili aj o iných záležitostiach. Prenasledovanie, posledná poznámka, pozbavenie imunity poslancov. My sme veľmi jasne okamžite povedali, že to nie je správny postoj k demokraticky zvoleným politikom. Videli sme, ako po prevrate turecký prezident až na jednu výnimku pána Demirtaša z HDP, tak e, zrušil to prenasledovanie alebo zakázal prenasledovanie ostatných predstaviteľov opozície a mnoho predstaviteľov HDP je v súčasnosti vyšetrovaných. Oficiálne nám to síce nepotvrdili, ale máme signály, že takéto vyšetrovanie bolo pozastavené ale to neznamená, že by nepokračovalo v budúcnosti, ale zdá sa, že v tomto okamihu že sa až tak dramaticky nebude pokračovať, ako sme si po začiatkom leta mysleli. Takže určite budeme mať veľa príležitostí s Tureckom o tom rokovať. Viem, že pán predseda tureckých predstaviteľov pozval aby sme tu nevieli len internú diskusiu, ale aby sme mali v rámci zmiešaného parlamentného výboru nášho výberu s predstaviteľmi občianskej spoločnosti Turecka. Pokiaľ ide o Rusko, samozrejme toho nemôžeme považovať za úplne dôveryhodného partnera, ale so všetkými tými, ktorými sme rozprávali aj s opozíciou alebo s predstaviteľmi reportérov bez hranic a tak ďalej, ktorí boli prítomní, aj na našich interných diskusiách a preto by som všetkým kolegom rada poďakovala e, za to, že to neustále hovoríme. Myslím, že predseda parlamentu vo štvrtok bude letieť do Turecka, zároveň nás čaká návšteva na e, vysokej úrovni. To sa oznámilo minulý týždeň. Pán Lambsdorf to spomenul, my sme pri tých 79 bodoch veľmi jasne hovorili, my predsa nemôžeme hlasovať o uvoľneniu vízovej povinnosti, keď sa tieto benchmarky nesplnia. My sme náš postoj nezmenili, ale neblokujeme to preto, že my chceme nejakým spôsobom Turecko nahnevať, ale jednoducho preto, že tie kritéria neplnia. To je posledný bod a som rada, že aspoň komisár Hahn a Federica Mogherini budú 8. a 9. E, e, septembra budú viesť ten dialog na najvyššej úrovni. A v budúcich týždňoch a mesiacoch nás ešte bude čakať veľa zaujímavých správ. Ďakujem, pán predseda. Fifteen minutes, Colombia and Why we do not start now first with Sajosvolsky security? Takže pokiaľ ide o ďalší bod a pán Sariu Savolského, môžeme začať s jeho bodom dodávok plynu. Ja si myslím, že by to bolo dobre, keby mohol veľmi stručne 2-3 minúty nás informovať. Nech sa páči. I would like to switch it so that we have Chcel by som to prehodiť, aby sme to lepšie naplánovali. Could you start, please? Mohli by ste prosím začať? Kolega Sarius Volsky. Waiting for those who want to quit the room. Čakám, než kolegovia opustia salu. Please start. Chairman, Chairman could, you, could you ask... Uh... Could be... Predseda, mohli by ste poprosiť kolegov, aby v tichosti opustili sálu? Poprosím vás, upokojte sa. Mr. Thank you, thank you, Chairman. You have The king, Ďakujem, pán predseda, hovorí pán Sarius Volsky. Ďakujem za vašu víziu a za tento rozhodný postup. O čom hovorí toto nariadenie? To je záležitosť, v ktorom eh, náš výbor pripravuje stanovisko. Ide o druhú výmenu názorov. Pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy, v spoločnom stanovisku je to zachytené tak, ako to vidia politické skupiny celého parlamentu a myslím, že aj kolegovia sa snažili vylepšiť celkové znenie a obsah dokumentu a rád by som im za to poďakoval, za všetky tieto príspevky. Pán Demesmaker za ECR, toho by som spomenul ako prvého, hovorí o eventuálnych rizikách súvisiacich s problémami s vyzbrojovaním v tejto oblasti, infraštruktúra e, dodávok, a geopolitické záležitosti južných a východných oblastí, ktoré budú mať dopad na dodávky pán Kučok a kolegyne, kolegyňa z ALDE zdôraznili potrebu eh, a teda strategický postoj krajín, eh, pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť. A tiež je potrebné zabezpečiť teda Hovorilo sa tiež o neustálom monitorovaní, čo je dôležité pre bezpečnosť EÚ. Pán Pi, Pikula hovorí o zásadných záležitostiach infraštruktúry a financovania obojsmerné kapacity a ich dôležitosť a potom tzv. energetické ostrovy a ich problematika. Potom diverzifikácia a potom kolegyňa Svica prišla s niekoľkými návrhmi, ktoré počiarkujú potrebu solidarity a lepšie zdieľať informácie medzi komisiou a koordinačnou skupinou. Všetky tieto návrhy ja podporujem a vítam a predstavujú pohľad rôznych politických strán ECR, ALDE, socialistov v EP a zdôrazňujú potrebu konsenzu a zlepšenia energetickej bezpečnosti EÚ. V komisii rád by som zdôraznil, že sa to môže robiť aj na európskej regionálnej úrovni, ale zdá sa, že sa zhodneme medzi našimi členmi v tom, že energetika nie je len komoditou a v tejto ťažkej situácii je to E, veľmi e, strategicky dôležitá záležitosť a tiež by sme mali venovať pozornosť e, kritériám povinnosti 13.6b článok. Tamto 13.6b notifikačná povinnosť, tu by som rád tiež spomenul ten mechanizmus informovania je nový, ale majú sa aplikovať nové dodav, dodávateľské zmluvy a komisia navrhuje 40 zemného plynu špecificky na krajinu. Ja k tomuto kritériu pristupujem trošku kriticky. Ja si myslím, že by sa to malo vylepšiť a malo by to byť 8 miliónov kubických metrov ako absolútna hodnota. A ďalšie kritérium samozrejme ako krajina ale to by malo byť pomocné kritérium a tiež je potrebné informovať v prípade malých trhov alebo energetických ostrovov, ako môžu byť e, po Baltie či iné, keď hovoríme, keď hovoríme o tých 8 e, miliardách kubikov, tak e, by sme si mali uvedomiť aj to, že ide o panevropský charakter Napríklad, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť, Ďalšia veľkosť a dopad na celkový energetický trh EÚ a nie na jednotlivé krajiny. Jednotný energetický trh a jeho priestor a jeho vytvorenie to jeden z pilierov. Tých 8 miliard kubíkov predstavuje 4,5 celkovej európskej, celkových európskych dodávok plynu a to by malo mať vplyv aj na celoeurópskej regionálny e, charakter. Bolo by potrebné mať prístup k týmto informáciám a, a aby sme mali aj také informácie ako Rusko. Tých 40 konkrétne pre niektorú krajinu to umožní zverejňovanie informácie informácií pre malé krajiny vo strednej a východnej Európe a zároveň sa umožní, že e, veľké kontrakty zo západnej Európy sa nebudú zverejňovať. To by bolo nevyvážené, ale to je aj postoj REGI. A EP takto vysiela jasný signál komisia členským štátom, že potrebujeme jasné, transparentné pravidlá pre malých aj veľkých a zároveň to aj zvýši energetickú bezpečnosť členských štátov. Je jasné, že ale Putin má všetky karty na svojej strane. Juncker ich žiaľ nemá. Táto situácia sa musí zmeniť. Hvala gospodine predsjedniče. Šest zemalja članica ovisno je samo jednom izvoru plina. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Šesť členských štátov závisí od jedného dodávateľa. Ak by nastali problémy, tak by to skutočne bolo zlé. Preto musíme financovať projekty, pokiaľ ide o diverzifikáciu kanálov. Prerušenie dodávok postihne vždy viac než jeden členský krajín, preto súhlasím s novým návrhom, aby sme mali silnejšiu regionálnu koordináciu, kde by boli určité štandardy, ktoré by viedli posilneniu riešenia na európskej úrovni. Plány vyhodnocovania rizík nie sú dostatočné, musíme jednoducho energiu a zahraničnú politiku zosúľadiť. Súhlasím s tým, že kritérium, ktoré má viesť k transparentnosti kontraktov, nemôže vychádzať iba z percentuálneho vyjadrenia celkovej miery spotreby, ale aj z celkového množstva kontraktovaných energetických zdrojov pretože sú tu rozdiely, pokiaľ ide o spotrebu energie v jednotlivých členských štátoch. Preto sa teším, že tento, členský, tento návrh eh, ponúka lepšie riešenie a lepšie riešenie manažmentu prerušovaných dodávok na hranicách Európskej únie. Takisto si myslím, že tento návrh by mal obsahovať záväzok pre členské štáty energetickej komunity. Na záver, by som chcel povedať, že ten princíp, ktorý tu je poprvýkrát zavedený, to je princíp solidarity, je to podľa mňa dobrý krok dopredu, ktorý musí byť podporený a musíme takisto definovať aj princípy toho, ako to bude aplikované a ďakujem pekne pánovi spravodajcovi za veľmi otvorenú, otvorený spôsob príjmania návrhov. Ja, ik ook uh, wil in de eerste plaats de rapporteur, uh, meneer Sarjus Wolski, Ďakujem pekne. Ja sa chcem poďakovať pánovi spravodajcovi. Ja som veľmi potešený, že tento výbor berie do úvahy význam tohto, tohto návrhu, pretože to je viac ako je tu veľké množstvo pozmeňujúcich návrhov a myslím, že ak nájdeme riešenie, tak to bude dobrý základ pre ďalšiu spoluprácu. Pokiaľ ide o mňa, chcem povedať, že podporujem všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré vlastne poukazujú na hrozbu dominantných trhových hráčov. K tomu som takisto predložil niekoľko pozmeňujúcich návrhov a z toho vlastne vyvstáva aj to, že nepodporím tie pozmeňujúce návrhy, ktoré nevnímajú vážnosť tejto situácie, ak to bude iba pár, pred pár monopolov, Potrebujeme väčšiu solidaritu medzi členskými štátmi a takisto potrebujeme energetické siete. Tie pozmenujúce návrhy, ktoré túto potrebu nevnímajú, sú tu niektoré takéto pozmenujúce návrhy, tak tie jednoducho idú proti myšlienky energetickej únie a to sa nedá akceptovať. Po tretie chcem povedať, že podporujem tie pozmenujúce návrhy, ktoré hovoria, že pokiaľ ide o špecifický regionálny charakter a jeho zohľadnenie. Potrebujeme silnejšiu regionálnu spoluprácu a takisto chcem povedať, že nesúhlasím s tým a s tými návrhami, ktoré vedú k harmonizácii e, energetickej politiky. Flexibilita je veľmi dôležitá a ešte raz veľmi pekne ďakujem spravodajcovi. Môžete počítať s mojou podporou. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. A ja sa chcem poďakovať pánovi Volskému za jeho vynikajúcu prácu. Dobre sa nám spolupracovalo a ja chcem povedať iba nasledovné. Samozrejme, je tu napätie medzi Tureckom a Ruskom a Ukrajinou, to znamená, potrebujeme dodatočné opatrenia, ktoré podporia energetickú bezpečnosť, je to zohľadené v niektorých pozmeňujúcich návrhoch. Apelujeme na väčšiu regionálnu spoluprácu, na regionálnu koordináciu. Máme 6 európskych regiónov, ktoré boli definované zo strany Európskej komisie. Ide o regióny, ktoré sú dôležité v tomto kontexte. Avšak je tu jedna vec, ktorá ešte nie je celkom jasná, je, a to je to, že európske štáty sa musia zhostiť svoje zodpovednosti a to nie je doriešené. Musíme sa vyhnúť nejakému regionálnemu prístupu. To treba aj uviezť v našom vyjadrení. Ja si myslím, že niektoré z týchto návrhov dávajú väčšie právomoci Európskej, Európskej komisii a to ide proti princípu voľného trhu a v podstate zavádza to určité obmedzenia, pokiaľ ide o právomoc členských štátov. A preto by som sa chcel spýtať, že profesionalita a princíp, ktorý s tým súvisí, bol správnym spôsobom aplikovaný v tomto nariadení, pretože niektoré členské štáty budú môcť žiadať výnimku. Ďakujem pekne. Lehota na pozmeňujúce návrhy. Bude sa hlasovať v AFETE 12. septembra. Áno? Súhlasíte? Ďakujem veľmi pekne, pán Volský. Ešte jedna pripomienka, pokiaľ ide o návštevu Kolumbie. podarilo sa nám aj zhodu v posledných dňoch. Cesta bola odkladaná, tak sa konala. Myslím, že sme tu mali dobré rozhovory, bolo tam 7 ľudí, zhovorali sme sa aj s prezidentom Kolumbie, aj s bývalým prezidentom. Obaja sú na odlišných stranách politického spektra a tento konflikt vlastne stál už viac ako 20 tisíc ľudí život a preto môžeme byť iba radi, že konečne sa našla, našlo riešenie a toto teraz treba pre, pretlačiť a implementovať. V októbri bude referendum, ak sa nemýlim. Pýtali sa nás, že či chceme zaslať pozorovaciu misiu. Predseda Šulc tam bol, potvrdil to, tak si myslím, že by sme to mali urobiť aby sme tam zaslali teda takúto pozorovateľskú delegáciu na to, aby sa tento konflikt zvládol. Na oboch stranách boli odlišné motívy, ale myslím si, že referendum má rozhodujúcu otázku. Ex-prezident vytvoril veľké predpoklady na to vo svojom boji proti rebelom, aby sa konečne aj oni nastavili na mierové rozhovory. Avšak takéto mierové procesy znamenajú, že tí, ktorí doposiaľ boli vnímaní ako teroristi, že musia byť zaangažovaní do politického procesu. To je jednoducho veľký politický krok, že v niektorých provinciách budú teda zastúpení. To súvisí aj s reformou pôdy, súvisí to aj s podmienkami, ktoré treba na to vytvoriť. To je najťažšie, to znamená tí, ktorí sú zodpovední za terorizmus, že sú vlastne z časti omilostení alebo oslobodení bez trestu. A takúto diskusiu máte v každej spoločnosti. Ale mier je taký dôležitý, aby tí, ktorí jednoducho pri normálnych okolnostiach sa dostanú do väzenia, sa zrazu stanú vašimi partnermi. To je dosť taká ťažká a bolestivá situácia, a treba povedať, že bývalý prezident, respektíve jeho otec, bol zabitý zo strany rebelov brutálnym spôsobom a takmer vo všetkých rodinách v Kolumbii nájdete obete tohto občan, tejto občianskej vojny a teda z jasných logických ľudských dôvodov e, sa tá situácia vníma od prípadu k prípadu a musíme tomu rozumieť, pochopiť to. A preto je dôležité, aby sme podporovali riešenie situácie, aby sme jasne vyjadrili naše stanovisko a žiadali, aby tento proces bol podporený, aby v tejto otázke nastala určitá zmena. Európska únia urobila už konkrétne kroky na to, aby sa zvládli e, dopady občianskej vojny. Na ďalšie 4 roky sme vyčlenili viac ako 500 miliónov eur, 575 miliónov eur a chceme urobiť všetko, preto napríklad aj členské krajiny, ako napríklad aj Nemecko, investujú do riešenia týchto problémov vlastné finančné prostriedky. Tá situácia bude ťažká, pretože treba urobiť, ako som už povedal, reformu pôdy, takisto treba nájsť miesto pre rebelov v niektorých regiónoch krajiny, aby to všetko jednoducho viedlo k riešeniu tej situácie. To bude komplikované a my musíme byť podpornou silou, aby sme takýmto spôsobom tento mierový proces podporili správnym smerom. Intenzívne sa na tom zúčastňujeme, Bola tu aj diskusia cez video medzi jednotlivými partnermi. Preto by som vás žiadal, aby ste nás podporili, aby sme tam mohli zaslať tú misiu na referendum, aby sme naďalej zostali v dialogu, aby sme boli napomocní, aby mier mohol byť stabilizovaný v tejto časti sveta. Ďakujem pekne pán Preda a potom pán Howitt. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ako ste to práve povedali, nemali sme misiu na začiatku marca. Mali sme tam ísť z Buenos Aires, ale museli sme zrušiť túto trasu do Bogoty, takže išli sme tam predsa len na konci júna a myslím, že to je dobrá chvíľa, pretože v, tejto situácii, v tejto, tomto čase tá situácia už bola oveľa jasnejšia a teraz pred 5 dňami sme dostali potvrdenie, že, že tu sa pripravuje definitívna dohoda a respektíve, že táto dohoda už bola podpísaná. Myslím, že táto návšteva bola veľmi dobre pripravená ako ste to spomenuli vlastne aj vy, mali tu sme tu stretnutia, ktoré boli veľmi zaujímavé aj s prezidentom krajiny, ako aj s ex-prezidentom krajiny, pánom Uribem, ale aj s Gavidiom. Gavidia je vlastne hovorca, alebo taká hlavná postava táboru, ktorý bude žiadať to hlasovanie v prospech tejto dohody, pretože sú aj tí, ktorí sú proti tejto dohode a v rámci našho stretnutia s pánom Uribem sme to jasne videli. Myslím si, že tá myšlienka aby sme zaslali misiu pozorovateľskú na referendum, je vynikajúca myšlienka, vynikajúci nápad. Myslím, že sa to dá veľmi rýchlo zorganizovať. A na záver, tá otázka, ktorú si vlastne musíme položiť, je štatút FARC. Pretože pripomínam ešte raz, že FARC je na zozname teroristických organizácií a tu jednoducho treba si uvedomiť, Áno, viem, že pani Gomeš chce zjednodušiť ten zoznam teroristickej organizácie. Pripomínam si, že minule žiadala by PKK, ale FARC je na tomto zozname ešte stále a musíme jednoducho sa pozrieť na to, čo urobíme po referende. Ohľadne tejto otázky ďakujem pekne za vašu pozornosť. Thank you. Uh... Howard, Ďakujem pekne, bola to úspešná delegácia, ako ste správne povedali, pán predseda, pretože to vlastne bolo po hearingu a po, rozhod- po uzneseniach na plenárke. Myslím, že to je ďalší krok zo strany parlamentu, kde podporujeme mierový proces Kolumbii, takže gratulujem vám k vašej e, predsedajúcej k tejto misii a k tomu, čo ste povedali dnes dopoludnia. Áno, počuli sme bývalého prezidenta, ktorý je vodcom tej kritickej skupiny proti mierovému procesu a vlastne on hovoril o tej beztresnosti. Myslím, že je veľmi dôležité, aby sme sa poučili z tých delegácií, že jednoducho beztresnosť neexistuje, že existuje proces spravodlivosti, to je súčasť tejto mierovej dohody a takisto sú tu aj tre- skutky a vojnové zločiny, ktoré sa musia potrestať. Pretože ak najväčší Najväčšia výhrada proti tejto mierovej dohode je, že tu jednoducho bude beztrestnosť pre minulé skutky, tak to je nesprávna výhrada, pretože toto jednoducho nebude tak. A pokiaľ ide o referendum, mali sme tu predstaviteľov, ktorí boli na skoršej misii a oni boli dosť takí skeptickí, pokiaľ ide o výsledky referenda. Ja Viem, že britskí poslanci sú ironickí, ale ja som tu hodnotil trochu pozitívnejšie, pokiaľ ide o to, že to referendum sa dá vyhrať, ale čo je pre mňa úplne jasné, že medzinárodné spoločenstvo, my ako Európska únia musíme zohľať dôležitú úlohu, aby táto dohoda bola legitimizovaná. Ak my to môžeme podporiť, aby to bol úspech, tak to musíme urobiť. Myslím, že musíme zohrať v, tejto, v tomto referende dôležitú úlohu. Boli tu viaceré otázky, ktoré sú dôležité kde vlastne sa hovorí o otázke zaobchádzania s väzňami. Minister spravodlivosti bol celkom otvorený, hovoril o tom cez médiá, že treba túto situáciu zlepšiť a bolo to takisto uznanie situácie, že sa ľudské práva posilňujú, pre, a po tejto dohode budú ešte viac posilnené. Ja si myslím, že to si treba uvedomiť, ale takisto dohod na to, aby sme sa snažili postúpiť ďalej dopredu. A v rade ďalší kolegovia na druhej strane, ktorí neboli súčasťou tejto misie. Pán Preda, súhlasím s tým, čo povedal. Myslím, že tu v parlamente nemôžeme bojovať staré vojny, pretože veci sa už pohli dopredu v Kolumbii. A naša misia, vlastne sme to počuli od prezidenta Santosa, on nie je na lavici. Nikto nehovorí, že je na lavici ale on hovorí, že chce, aby tento mierový proces bol uzatvorený a aby sa krajina pohľa dopredu. Ja si myslím, že každý v tomto parlamente to musí počuť. Je to veľmi citlivá otázka, pokiaľ ide o FARC a pokiaľ ide o zoznam teroristov. Ja si myslím, to, čo povedal pán Preda, je ako keby sme, to, čo sme mali povedať aj na otvorenom zasadnutí, povedal to celkom dobre, že jednoducho to musíme brať do úvahy a nechcem povedať nič iné. Samozrejme, počuli sme viacerých, ktorí povedali, že v našich privátnych diskusiách v Bruseli musíme o týchto diskusiách, o týchto záležitostiach hovoriť. A pokiaľ ide peniaze, tie sú dôležité, ako si dali pán Brok, ale tieto musia byť rovno investované medzi všetkých zúčastnených na všetky strany. To je veľmi dôležité pre tento mierový proces, aby každá strana mala predstaviteľov na týchto stranách, pokiaľ ide o implementáciu rozhodnutí a takýmto spôsobom sa vlastne posilní tá rozhodnosť a dôvera v zmenu v Kolumbii a jednoducho toto musíme podporiť aj my. Ale ako ste povedali aj vy, toto je mier, ktorý môže po 30 rokoch konečne nastať, po krvi prelievaní, po rokoch kriminálnych e, vojenských zločinoch. Takže treba to podporiť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať našim kolegom, ktorí inicializovali ad hoc misiu do Kolumbie, hovorí pani Andrikiene. Naša misia bola veľmi dobre organizovaná. Mali sme tu dva dni e, nabité stretnutiami s veľmi zaujímavými predstaviteľmi vládnych štruktúr. Prvý deň boja proti vojne. Toto bolo motto eh, včerajších eh, novín v Kolumbii. Naše referendum sa bude konať, ako už bolo povedané v októbri. A môj dojem vlastne v Kolumbii bol, že mierová dohoda musí byť schválená zo strany väčšiny populácie, hoci predchádzajúci predseda, prezident aj naďalej hovoria o obavách, ktoré súvisia s touto mierovou dohodou, kde hovoria o nezhodách Myslím, že nezhoda nám nepriniesie spravodlivosť. Hovoria o tom, že FARC bude mať beztrestnosť. Teraz sa musia Kolumbijčania sami do- rozhodnúť, že či podporia takúto mierovú dohodu. Bez pochyby táto dohoda je veľmi dôležitým krokom dopredu. Pokiaľ ide o mier v Kolumbii, sú tu viaceré paralelné procesy, ktoré teraz začnú v krajine. Zmier, integrácia, kompenzácia, rehabilitácia berúc do úvahy, že v Kolumbii je viac než 8 miliónov obetí tých ohavností a vojn- trestných činov z vojny. V Bogote je veľké množstvo ľudí, ktorí sú zaregistrovaní ako obete vojny. 850 vojakov Farku sú momentálne v procese reintegrácie do spoločnosti. Je to ešte stále máme 7 tisíc vojakov, ktorí sú stále v džungli, v bojových jednotkách a očakávajú výsledky tejto dohody. Bude to trvať dlho a vyžadovať si mnohé zdroje, hlavne finančné, až do momentu zmierenia a, reinti- do momentu zmierenia a finalizácie reintegrácie. A pomoc EÚ, skúsenosti EÚ a know-how sú nevyhnutné. No a na záver nezabúdajme a to, čo povedal kolega Christian Preda, Nezabúdajme na to, že FARC je stále na zozname EU teroristických organizácií a chápeme, že táto otázka bude čoskoro e, na programe našej práce. Ďakujem pekne, pán López. Ďakujem pekne. A ja som mal šťastie sa zúčastniť tejto delegácie a rád by som zdôraznil to, aké to bolo užitočné a vhodné, hlavne prípade Kolumbie veľmi kompletná, dobre zorganizovaná misia mala významnú politickú podporu v historickej situácii pre krajinu, ako je tomu za tie posledné týždne, kde sa môže konečne ukončiť viac ako 50-ročná vojna. Zo pár úvah. Kolumbia zažíva historické momenty po štyroch rokoch rokovaní za tohto procesu, mierového procesu rokovaní, ktorý bol veľmi významný aj obete, zohrali veľmi proaktívnu ústrednú úlohu, sú veľmi implikované v rokovaniach, čo je veľmi zložité. V takýchto prípadoch je to veľmi aj zložité obdobie znovu začlenenia veľkej časti tých, ktorí boli súčasťou FARC je to proces prechodu. Samozrejme, aplikuje sa tam spravodlivosť, ktorá nie je tradičná, ale vychádza sa e, zo skúseností e, paravojenských e, a tak ďalej. Kolumbia je veľmi špecifická krajina a FARC sú dôkazom štrukturálnych slabostí kolumbínskeho štátu. Tento štát nefungoval vo všeobecnosti, nekontroloval veľkú časť územia za posledných 50 rokov Um, v niektorých momentoch to bola len tretina územia, ktorá bola pod vládou e, alebo pod kontrolou vlády. Potom tam e, paravojenské jednotky, e, narkotrafikanti a tak ďalej. Takže aj spoločenské zloženie, sociálne zloženie obyvateľstva a mierový proces je príležitosťou aby sa kolumbijský štát konečne dobudoval, ktorý nefungoval doteraz a odstránil, vykorenil občianskú vojnu. Referendum bude veľmi dôležité, ale žije polarizovaná Uribe, robí určitú iracionálnu kampaň, ale e, situácia je naozaj veľmi zaujímavá. Thank you. Každý, kto je teroristom alebo ja, bol teroristom, s Mandelom, ale Mandela nikdy neorganizoval obchod s drogami, dobre, ja súhlasím, ale chcem len poukázať na to, že niektoré, niektoré ľudia a organizácie, ktoré ja, boli považovaní za teroristov, ktorí sú vyškrtnutí zo zoznamenu no a nemôžeme byť eh, pápežskejší ako pápež, keď je, eh, ide o to, čo sa stane možno aj v Kolumbii, ako následok eh, hlasovania. No a ja som bola v Kolumbii vo väzení so ženami, veľmi silnými ženami, odporárkami, nespravodlivo odsudenými za členstvo Farku. A to bolo úplne na začiatku mandátu eh, prezidenta Juana Manuela dos Santosa celkom jasne zamerané na tento výsledok, čiže to je veľký eh, krok, jeden z dôvodov, prečo by sme mali podporiť to, hm, tým, že tam pôjdeme, a sa obrať referendum, ja som za. Je to veľmi dobrá správa, rovnako myslím, že e, kvôli nerovnostiam a čo povedal Juanes, toto je silná spoločnosť, rastla, má svoje mechanizmy v opozícii, v občianskej spoločnosti, aby zaoberala tou centrálnou otázkou boja proti beztrestnosti, čo bude súčasťou našich diskusí s partnermi v Kolumbii. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja som bol, sa zúčastnil jednej z parlamentných misií v Kolumbii pred niekoľkými rokmi a Eh, ja som sa oboznámil a pochopil som, akom napätí žila táto krajina eh, kvôli dlhoročnému násiliu. No a pri všetkom násiliu eh, je to skutočne vynimočný politický výsledok a táto dohoda si vyžaduje našu podporu. No a ja myslím, že nemá, nemali sme to podporiť len politicky, ale aj finančne a technicky. A naša pozorovacia misia, myslím, že je najviditeľnejšia časť pozornosti oktobri. No a ja by som bol rád, keby som sa zúčastnil tejto misie a rád by som ešte dodal, ako člen delegácie pre vzťahy s Indiou, by som chcel povedať, že Šri Šri Ravi Shankar, ktorý je známy v Európskom parlamente, on vykonal obrovskú prácu, čo sám verejne priznáva aj Farka keď ich presvedčil na rokovaniach, aby eh, prijali Gandhiho, Gandhiho cestu nenásilného boja a to je skutočne výnimočný, výnimočná udalosť a som rád, že sme to, že to zažívame, že sme svetkami takejto zmeny. A teraz sa stáva slovo ESVČ, predstaviteľ pre vzťahy s so Mercosurom. Neustále. Alebo teda ešte oslavuje mier, zdá sa. Dobre, takže môžeme uzavrieť eh, túto diskusiu a môžeme prejsť k ďalšiemu eh, bodu nášho programu. A to je Afganistán bol s podvýborom pre bezpečnosť a obranu Difficult to leave, Hm? So. I think, uh, because of... Myslím, že kvôli nedostatku rokazov taká pán Amil Had ešte neprišiel, ale pán Vígand už prišiel, takže navrhujem, aby sme okamžite začali. No a dúfam, že pán Vigant nás teda bude informovať o situácii v Afganistane aj po zasadnutí vo Varšave v súvislosti s konferenciou donorov, ktorá zohráva dôležitú úlohu. Môžeme prispieť a hlavne v rámci v rámca pre spoluprácu, alebo rámcovej dohody pre spoluprácu a rozvoj. Pán Vígel, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za to, že dnes sa sa môžeme zaoberať touto témou. Vy ste hovorili o mierovom procese. A práve hovorili mi o mierovom procese v Kolumbii, o krásnom zlome, o mierovej dohode. A dnes začína tiež dôležitá mierová konferencia Mianmarsku, ktorú ktoré sa stretnú tam všetci účastníci konfliktu, ktorý už tak dlho uh, trvá. Dúfam, že aj v Afganistane čoskoro sa uh, dospeje k mierovej dohode. Už zatiaľ sme tam ešte nedospeli a uh, budeme potrebovať podporu pre a pomoc pre afgánsku vládu, tak aby situácia sa výrazne nezhoršila v porovnaní so súčasnosťou. Ja som veľmi rád, že výbor a kolegov, a môj kolega z DG čo skoro príde, ja môžem informovať o konferencii v Afganistane, ktorá sa uskutoční 4. a 5. októbra pre mnohých eh, žurnalistov a rovnako pre eh, mnohých politikov. Afganistan sa trochu stratil eh, z pozornosti, pretože v blíž, blízkom susedstve je toľko konfliktov. Afganistan samozrejme je jednou z horúcich kríz tiež a musí sa stabilizovať. Situácia je neustále zložitá. 100 až 200 ľudí prichádza o život každý deň. Po samite vo Varšave, o ktorom hovorila aj predseda, čo bolo veľmi dôležité a zameriaval sa na um, bezpečnostné požiadavky. No to tak eh, udalosti v Afganistane zmobilizovali financovanie eh, na nadchádzajúcich, nadchádzajúce roky na eh, výdavky a rovnako na medzinárodnú podporu a podporu medzinárodnej koalície a čo teraz to doplňa eh, osobitné snahy, eh, kde sa spoja 70 partnerských krajín a ďalšie medzinárodné eh, organizácie na medzinárodnej konferencii o sociálnom rozvoji v Afganistane, kde sa budeme snažiť zabezpečiť alebo teda po konferenciách v Bonne, Tokie a Londýne kde sa budeme snažiť zabezpečiť nevyhnutné financovanie na nadchádzajúce 4 roky pre vládu národnej jednoty, ale nie len, nebude sa riešiť len otázka financovania, ale aj ostatné relevantné podmienky pre úspech tejto vlády. Uskutočne sa aj sprievodné podujatia 4. oktobra o ženách a hm, hospodárskom rozvoji. Eh, pred konferenciou 3. oktobra sa uskutoční dialog na vysokej úrovni o migrácii, z ktorého sa budeme, alebo chceme vypracovať a dohodnúť sa a podpísať eh, spoločné prehlasenie o ceste vpred eh, pri readmisii tých migrantov, ktorí nemajú právo v našich krajinách. No a tiež chceme prekonať posledné prekažky a predseda o tom už hovoril, čo týka dohody o partnerstve a spolupráci medzi EU a Afganistanom, ktorú chceme podpísať na konferencii. Vítam Piera Amilata. Pokrok za ostatné roky bol veľmi veľký, ale ehm, nerovnomerný a treba ehm, to priznáte, ehm, ešte sa môže obrátiť, treba ešte stále veľa urobiť. Je tu veľká krehkosť, vysoká miera chudoby, a práva detí a si vyžadujú realistický prístup eh, vzhľadom na eh, aktuálne výzvy v krajine, teritoriálna kontrola národnej vlády nie je na celom území, ale možno na dvoch tretinách územia. A to zahrnie všetky provinčné hlavné mesta a, a komunikácie. Potrebujeme mať, a potrebujeme získať podporu medzinárodného spoločenstva, aby sme zabránili zhoršeniu situácie a vytvorili perspektívu pre krajinu na základe zásad vzájomnej zodpovednosti. Pred nami sú veľké výzvy. Poprvé bezpečnostná situácia, ktorá stále spôsobuje veľké obavy. Videli sme rozhodnutia USA udržať pomerne vysoké úrovne a vysoký počet jednotiek po poslednom odsune, ako aj ostatní partnery výdavky na bezpečnosť eh, majú narásť ešte v súvislosti s vývojom ďalšieho výzvoje politická vôľa, angažovanosť vlády na eh, reformách, hlavne čo sa týka volebného systému, za dôveryhodným volebným kalendárom a ústavné reformy. No a po tretie, tu ešte hospodársky podkles po rokoch hospodárskeho rastu, a treba to povedať, sa bol veľkým hospodárským faktorom v krajinách, možno množstvo hospodárskych príležitostí s tým sa stratila na vysoká miera chudoby, je realitou my. Kolektívne sme odhodlani prispieť k stabilizácii Afganistanu a rovnako celého regiónu. Vy majú máte záujem o, sta, o stabilizáciu Afganistanu. My chceme no, prispievať boju proti terorizmu, k boju proti a, e, veľkému nelegálnemu hospodárstvu, z ktorého profituje hlavne Taliban, ale nie len Taliban. A chceme spolupracovať s národnou vládou na zmiernení migračných tlakov, čo je rastúca výzva pre susedov tak v blízkom aj ďalekom susedstve. E, s ohľadom na tieto výzvy a v spolupráci s afgánskou vládou konferencia oktobri sa bude zameriavať na tri hlavné trendy. Poprvé reformy, po druhé druh podpory a po tretie politický proces, ktorý e, podporuje regionálni hráči. E, prvé eh, balíček reforiem, eh, podporiť afgánskému štátu, aj pokračoval pri implementácii reformného balíčka, tak ako prislúbila vláda národnej jednoty. A to v rôznych eh, podobách, hlavne rámcov na rámca afgánskeho mieru a rozpora a rámcom vzájomnej zodpovednosti s jasnými indikátormi. Eh, úzko spolupracujeme s afgánskou vládou a som si istý, že Pierre eh, Amilat eh, sa k tomu ešte vyjadrí. Po druhé, vlastné financovanie, ktoré chceme udržať, alebo chceme udržať medzinárodnú podporu na súčasnej úrovni, alebo nie, na nadchádzajúce 4 roky, či do, do roku 2020 a zvýšiť účinnosť tejto pomoci a rozvoj nového rozvoj rámca Afganistan, pretože nestačí len vytvárať veľké makroukazovatele, ale kľúčom je účinnosť spôsobu e, výdavkov. A kolega z DGDFko sa k tomu tiež ešte ďalej e, vyjadrí. Európska únia chce na úrovni inštitúcií moc, ale tiež indikátory členských štátov by sa udržali aktuálne E, aktuálna úroveň. No a po tretie, e, na politické procesy, čiže je to použitie nejakých e, zástupcov v rámci afgánskej spoločnosti. Ideme všetci jedným smerom. Hovoríme o Číne alebo Indii, či už hovoríme o Pakistane alebo Iráne, alebo či už hovoríme o azijských susedoch USA alebo Rusku potrebujeme podporu regiónov pre politické procesy, stabilizáciu, mier a cezhraničnú hospodárskú spoluprácu. To sú tie tri hlavné cesty a dúfame, že konkrétne e, výsledky dosiahneme. Implementácia reformného, ambiciozného reformného programu vlády národnej jednoty, čo je veľmi ambiciozne. Snaží sa o zaistenie podporu vlády a to je dôležité na to, aby donory prispievali. Možno ste už videli, že sa objavili, objavilo napätie aj na verejnosti medzi afgánskym prezidentom a, a hlavou exekutívy pri implementácii dohody vlády národnej jednoty je kľúčom, aby politická stabilita bola udržaná, aby rôzne frakcie zastúpené vo vláde spolupracovali na dosahovaní reforiem a zaistení hospodárskeho rozvoja. Nie je to zaručené, no a už sa uskutočnili viaceré telefonáty s partnermi, aby zmierili dva hlavní protagonisti. A medzi ne patrila aj vysoká predstaviteľka Mogherini. Dovolte mi zdôrazniť ešte dva elementy týchto reforiem. Poprvé nevyhnutá reforma volených inštitúcií, vrátane dohody o kalendári, som tých parlamentných volieb a implementácia ochrany ľudských práv, čo je tiež veľmi veľká výzva, čo sa týka ľudských práv. Treba zvážiť opatrenia na zabranenie násilnostiam na deťoch, e, na ženách, ako aj nás nútené svadby. No a dúfame, že v čase konferencie vláda príjme nevyhnutné kroky na ratifikáciu dohovoru na boj proti mučeniu v nadchádzajúcich dňoch. Očakávame finalizáciu viacerých návrhov, ktoré budú formovať vládnu politiku a budúcnosť našej spolupráce. E, a v, a e, v rámci tých o ktorých som už hovoril, to bude základom e, pre významy a treba tiež priznať, že väčšina donorov poskytovať výraznú, ale postupne nižšiu podporu, aby Afganistan sa sebestačná. Vieme, že afgánska vláda vlastným daňovým príjmom okrýva približne 13 národného rozpočtu. Rusa jasne povedal, že podpora bude závisieť od schopnosti afgánskej vlády implementovať plány a príjmať kroky na samostatnosť a tam musí patriť aj demokratická spoločnosť na právny štát na základe účinnej a nezávislého súdnictva, boj proti korupcii, hlavne to je, kryt, alebo teda to je kritická víza implementácia efektívnych opatrení na boj proti korupcii a dosahovanie výsledkov e, sú meradlami pokroku. No a na záver by som rád zdôraznil, že rozvojové snahy štátov v Afganistane môže byť udržané len vtedy, keď to bude budované na regionálnej spolupráci. Rozvoj a bezpečnosť sú prepojené, neexistuje rozvoj bez bezpečnosti, neexistuje bezpečnosť bez rozvoja a to si vyžaduje skutočnú politickú podporu na regionálnej úrovni a my vyvinieme všetky snahy na najvyššej politickej úrovni, aby sme to zaistili v kontexte tejto konferencie tým, že slovíme Rusko, a Afganistan, a Pakistan a Čínu a Indiu a Irán. A v rámci tejto konferencie sa uskutočne strategický dialog s Pakistánom. Existujú obrovské humanitárne výzvy týkajúce sa utečencov a vnútorných presídlencov. Afgánsky utečenci v Pakistane a Iráne 2,9 milióna, 2,5 milióna v jednotlivých krajinách. A rovnako chceme riešiť problém neregulárnej migrácie a v súvislosti alebo migrácie do Európy. Budeme spolupracovať aj na príslušnom návrate afgánskych utečencov. To je druhá najväčšia skupina globálnych utečencov um, do našich krajín. Takže reformná agenda, nový reformné partnerstvo a nová regionálna dynamika. Myslím, že bruselská dynamika vyšle jasný signál pre silné partnerstvo medzinárodného spoločenstva. Afganistan nemôžeme si dovoliť, aby Afganistan zlyhal. Náklady by boli obrovské. A, a nieslo by to aj vysokú cenu. Amilat. Pán Amilat. Ďakujem, pán predseda. Rád by som nechal čas aj na otázky a preto sa zameriam na prípravu samotnej konferencie a na podstatu. Nie všetkých tých logistických záležitostí, ale som vám samozrejme k dispozícii, ak budete mať akékoľvek otázky. Aké sú hlavné ciele tejto konferencie? E, v rámci afgánskeho rámca očakávame ten rámec pre rozvoj a mier, tak e, je to základ novej vládnej politiky. Je to dokument, ktorý by mal ospravedlniť všetky tie prísľuby medzinárodného darcovského spoločenstva. My sme s vládou spolupracovali. Celý dokument sme okomentovali za posledné mesiace a pripravili sme niekoľko verzií dokumentu a dúfame, že schodka, ktorá prebehne budúci týždeň, tak nám umožní rovnako ako medzinárodnému spoločenstvu prísť s takými aktualizovanými eh, komentármi a finalizovať text. Druhý pilier celej konferencie Sú to základy pre kompakt medzi Afganistanom a medzinárodným spoločenstvom a hlavne miera zodpovednosti. Tak ako sa to predložilo v Tokiu, tak na poslednej konferencii v Londýne sa to aktualizovalo a v súčasnosti máme poslednú verziu a dúfame, že bude k dispozícii prie, počas priebehu konferencie. Je to naozaj potrebné a obsahuje to jednotlivé indikátory, ktoré by umožnili medzinárodnému spoločenstvu a afgánskej vláde prediskutovať a viesť dialog o vzájomných povinnostiach. Existujúci rámec zodpovednosti, tak e, sú tam dva body, kde sa sleduje pozornosť, je veľká pozornosť boj proti korupcii vlády na rôznych ministerstvách. A to znamená, že sú to ministerstva financií, Európy, obchodu, dopravy, civilného letectva, IKT technológií, teda tie, ktoré produkujú výnosy vládneho charakteru a tiež tam budú prebiehať aj právne a vládne akcia kroky a sú to ministerstva, ktoré bohužiaľ sú ohrozené korupciou a to sa bude testovať potom. Ehm, november 2016, kedy by malo dojsť k realizácii ďalšieho e, programu a napojenia na tento predchádzajúci. Hovorili sme o rôznych ukazovateľoch v rámci vzájomnej zodpovednosti a tretí a štvrtý pilier to sú prioritné programy národného charakteru. Vláda by ich mala pripraviť Spomeniem len niektoré. Je tam asi 10 až 12 národných programov, ktoré sa dlhodobo pripravujú a my na konferencii očakávame predloženie cestovnej mapy v oblasti verejných financií. To by malo byť k dispozícii a malo by sa to realizovať. A potom štyri veľmi dôležité plány alebo programy. Charta občanov, angažovanosť vlády v základných sociálnych službách pre všetkých občanov, nezávislo od toho, kde žijú v Afganistane, potom plán mestského rozvoja, ekonomický plán a plán rozvoja infraštruktúr. A to by sme mali prediskutovať práve v Kábule budúci týždeň a malo by to byť k dispozícii a pripravené na rokovanie na konferenciu a potom prioritný program e, rozvoja plnohospodárstva, aj ten by mal byť zaradený. Je veľmi dôležité spomenúť rôzne sprievodné akcie, konferencie, ako už bolo spomenuté. Gendrové um, udalosti či akcie, program ekonomickej spolupráce. Aj to by malo byť príležitosť a potom tzv. netradiční darcovi alebo noví partnery pre Afganistan, aby mohli realizovať svoju podporu. Aj to je niečo, čo vítame. A ďalšia záležitosť, ktorá nie je síce s prievodným programom, ale bude sa organizovať pre odborníkov na makroekonomiku prebehne diskusia za prítomnosti MMF, Svetovej banky, Amerického ministerstva financií členských štátov, ministerstiev financií, Afgánskeho ministerstva financií a to sa bude zaoberať fiškálnymi záležitosťami, makroekonomickými problémami všeobecne. To bude veľmi dôležité stretnutie, ktoré ktoré možno síce pre verejnosť nebude až také atraktívne, ale prebehne. Čo budeme robiť my? EU pripravuje kontrakt budovania štátu v Afganistane. Priama rozpočtová podpora 200 miliónov v nasledujúcich dvoch rokoch a to by malo umožniť afgánskej vláde mať určitý fiskálny priestor, ktorý potrebuje. Musíme si uvedomiť, že afgánske ministerstvo financií ako náhle zaplatí faktúry a budovy, zariadenia a podobne, mzdy, 40 rozpočtu na bezpečnosť, tak im naozaj neostáva veľa na financovanie akejkoľvek rozvojovej politiky. Všetko potom prechádza medzinárodnými kanálmi, hlavne cez Svetovú banku a tá robí naozaj obrovskú prácu. My by sme radi aj za pomoci Svetovej banky by sme e, otestovali možnosti Afgáncov využívať ich rozpočet na vlastný rozvoj a podporu. Už pozvánky boli e, zaslané, 44 krajín potvrdilo účasť 23 medzinárodných organizácií a očakávame e, účastníkov vysoko vyprofilovaných pokiaľ ide o nejaké prísľuby, veľa pozorovateľov na to čaká, nie len médiá. A to, čo vidíme na základe tých slubov je, že by sme mohli hm, vybrať cirka 3 miliardy ročne na obdobie 2017 a 2020. To nie je nič nového. My sme sa zaviazali na to, že budeme podporovať Afganistan 200 miliónov ročne až do roku 2020. Taký je prísľub z našej strany. Ak netradiční darcovia krajiny Perského zálivu či Čína, ak by prišli s nejakými zaujímavými číslami, tak to by mohlo byť prekvapenie. Afgánska vláda, USA a my sa snažíme pôsobiť na všetkých darcov, aby prišli s významnými záväzkami finančného charakteru. A nie sme si ale úplne istí, aký bude mať postoj Japonsko. Aj to je zásadná rozhodujúce. Určite to bude významná čiastka. To je asi všetko z mojej strany a ďakujem za pozornosť, pán Brok. Ďakujem veľmi pekne. Ja dúfam, že sa zúčastní hlavne vaša krajina tejto darcovskej konferencie, pretože vaša krajina bude musieť, e, musieť žiadať o 13 miliard ďalej a to by bolo veľmi dobre, keby sa tieto financie použili na tú darcovskú konferenciu v Afganistane. Nepočujeme hlasy z pléna. Pani Andrinkiene, ďakujem pekne, pán predseda. Mám dve otázky. Poprvé, ďakujem našim rečníkom za úvodné vystúpenia. Za posledných 10 rokov milióny Afgáncov, mužov, žien aj deti e, trpeli tým ťažkým pokrokom v politike a tým, že nemali prístup k vzdelaniu to málo, čo sa dosiahlo a čo je veľmi krehké, je ešte aj teraz ohrozené. Sú tam bezpečnostné problémy a bezpečnosť za posledných 18 mesiacov sa e, zhoršila. Školy sú ohrozené nielen aktívnymi talibancami, ale aj bezpečnostnými afgánskymi jednotkami, ktoré by ich teoreticky mali obraňovať. darcovia by mali Afgáncov proaktívne ochraňovať. A je tiež znepokojivé, že armáda e, e, mm, rekrutuje mladistvých a detí. A moja otázka je, aké je stanovisko členských štátov EÚ a bolo by možné prebrať túto tému aj na konferencii Pán, pán Austrevičius ako spolupredsedajúci. Ďakujem, Elmar. Povedali ste, a veľmi správne, že firma Apple e, so svojimi 300 miliardami by mohla pomôcť Afganistanu, ale koľko Apple je potrebných, aby Afganistan sa postavil na nohy? Ďakujem našim rečníkom za ich informácie a za načrtnutie vývoja situácie v Afganistane a že nás informovali o tejto kľúčovej bruselskej konferencii. EÚ a medzinárodné organizácie, ktoré sú našimi partnermi, potrebujú mať dlhodobý rámec spolupráce s Afganistanom, hoci ten pokrok je viditeľný, potrebujeme lepšie štrukturovať dlhodobejšiu spoluprácu, aby sme sa dostali do toho bodu zlomu, vytvorenia štátu, aby tam bola funkčná administratíva, aby tam došlo k skutočnému mierovému procesu po dlhej, dlhej občianskej vojne, ktorá začala ešte pred sovietskou inváziou. Pred to, že afgánska spoločnosť čelí rôznym zásadným problémom. Stratégia EÚ pre Afganistán e, v období, od obdobia rokov 2014-16 končí, teda toto trojročné obdobie a teraz musíme naplánovať ďalšie obdobie. Treba sa zamerať na to, čo EÚ ešte môže urobiť a aby, ale to bol Afganistan, ktorý e, by mal prebrať zodpovednosť za svoje vedenie, aby afgánska administratíva sa naučila sama riadiť a fungovať. To je to, čo očakávame. Preto ten aspekt aktívnej účasti verejnej afgánskej správy je rozhodujúci. A vyžaduje sa aj vzájomná angažovanosť, ktorá by bola zakorenená, dobre zakotvená pre takúto spoluprácu. Vieme, že Afganistane sa hovorí o tomto všeobecnom kontexte sebaurčenia a vlády, správy, afgánskej správy. A tam je rozhodujúce, aby bolo možné kontrolovať korupciu v Afganistane, ktorá je naďalej endemickou a chronickou chorobou v mnohých plánoch a projektoch, ktorých sa zúčastňujeme aj my. Spomenula sa aj regionálna dimenzia, ktorá je rozhodujúca. Ak chceme bezpečnosť a stabilitu v regióne, tak to je naozaj veľmi dôležité. A tiež vieme, že na bruselskej konferencii na začiatku oktobra bude potrebné preukázať, aké výsledky sa v Afganistane doteraz získali a EÚ bude musieť e, preukázať, akú pomoc poskytla, musí, ju odôvodniť pred verejnou mienkou. Zaslali sme miliardy eur a mm, nie je stále jasné, čo sa toľkými peniazmi vlastne získalo, k čomu sme sa dopracovali, či sme dosiahli to, aby deti v Afganistane mohli chodiť do školy napríklad, alebo že by mali bývanie, že by mali k dispozícii nemocnice, infraštruktúru. A ak je to známe, ak sa o tom vie, tak tie zdroje sa zjavia a budú sa aj zameriavať iným spôsobom. A potrebujeme dosiahnuť nulovú úroveň korupcie v Afganistane. Princípy sú fajn, ale treba bojovať predovšetkým proti tejto zásadnej chronickej chorobe, ktorou je korupcia. potrebujeme byť maximálne účinní eh, v tej pomoci, ktorú poskytujeme krajine a občanom. A po tretie, naša spolupráca sa musí založiť na partnerstve. Len plnou afgánskou účasťou môžeme zabezpečiť, že procesy, o ktorých hovoríme, budú nezvratné a že Afganistan a jeho obyvateľstvo budú vidieť svoju budúcnosť e, v lepších farbách a že a teda konferencia v Bruseli by mala byť e, tomu prístupom či prínosom. Ja som bola prekvapená v tých táboroch, koľko tam bolo detí, samé, bez rodičov. A tak myslím si, že je to jednoducho neúnosné, aby sme klasifikovali Afganistan ako bezpečnú krajinu. potom, čo sme si vypočuli aj vašu analýzu, že situácia sa zhoršuje. A nejde iba o korupciu. Ide o systém spravodlivosti. Tento systém bol nespravodlivý voči ženám. Ide tu aj o tú beztrestnosť A to má veľký dosah aj na pocit nebezpečia v tejto krajine. A jednoducho sa týmto posilňuje ten náborový proces pre Taliban, tak ako na to poukázal aj kolega. Pokiaľ ide o ochranu škôl, a štát to nezabezpečuje a sú ešte stále okupované. Čo však je najhoršie, je inštitucionálne porušovanie, inštitucionalizované porušovanie práv žien a detí. A ja si želám a apelujem na vás, aby ste využili túto norskú konferenciu na to, aby sme hovorili o tomto systéme, ktorý vlastne je kultúrnou výhovorkou pre inštitucionálne zneužívanie, sexuálne zneužívanie chlapcov. To je jednoducho dôvod, ktorý využíva Taliban pre nábor nových brancov. Ja som navštívila tú krajinu a tam som pochopila, že toto jednoducho takto vyzerá. Hovorilo sa tu stále o kultúrnych osobitostiach. Prestaňme o tomto hovoriť a žiadajme spravodlivosť, žiadame ukončenie beztrestnosti. A treba jednoducho zabezpečiť, aby sa takýmto spôsobom ukončil tento nábor nových bojovníkov pre Taliban. Medzinárodné spoločenstvo to musí jasne povedať, pretože všetky peniaze, ktoré tam posielame, jednoducho ako keby sme vyhadzovali do, cez okno a situácia sa zhoršuje, tak ako tomu bolo aj pred pár rokmi. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem za úvodné slova. Prepáčte, že si nepamätám vaše meno. Posledný hovoriaci rečník z, panelist, z panelovej diskusie. Hovorili ste o Pán Amilhad, je to v programe, hovorí pán predseda. Ide tu o verejné financovanie. Hovorili ste, že 40% je do bezpečnosti. Ja som čítala, že celý afgánsky rozpočet vlastne, že ročné náklady sú zhruba na úrovni 5 miliárd amerických dolárov na úrovni 7,2 miliardy je celkový rozpočet, takže aký vlastne podiel je financovaný v budúcnosti v tejto oblasti, tak ako sme o tom hovorili. A pokiaľ ide o sociálnu situáciu ľudí v Afganistane, výsledky rozvojovej pomoci jednoducho nekorešpondujú momentálne tomu, čo my platíme. Polovica obyvateľov žije v chudobe, majú nedostatočný prístup k medicínskej starostlivosti. Špecifikovať by som to chcela aj na situácii detí v tejto krajine. Napríklad z najnovšej správy OSN e, tam čítame, že milión detí je podvyživených a tu druhá najväčšia úmrtnosť detí na celom svete. Z tisíc detí e, z tisíc detí zomrie 55 pred 15 rokom života. Ako hodnotíte túto situáciu? Aj v kontexte dlhodobej finančnej pomoci, respektíve, ak sa na to pozrieme, na tých 15 rok, cez tých 15 rokov vojenskej intervencie, aké výsledky tu máme, ako sa to dá zhodnotiť, aké stratégie navrhujete pre silnejšiu pôsobnosť pomoci na to, aby sme v budúcnosti mohli dosiahnuť ešte viac. Máme hľad? Yes, uh, thank you for all these questions. Uh... Ďakujem pekne za vaše otázky. Pokúsim sa reagovať na všetky. Posledná otázka. To začnem. Pokiaľ ide o situáciu zdravia, zdravotníckého, zdravotníckej oblasti, to je veľmi vážna otázka. Na jednej strane teda politika a implementácia tejto politiky v takejto krajine je zasa niečo iné. Pretože to je veľká výzva. A to možno aj vysvetľuje niektoré z tých poskromných výsledkov, ktoré máme, tak ako ste na to poukázali. Takže čo by som chcel povedať? Vo všeobecnosti v Afganistane aj všade vo svete zdravie nie je až také populárne pre tých, ktorí dávajú peniaze donorov, takže jednoducho v takej krajine ako Afganistan sa musíme zamyslieť dvakrát predtým, než vlastne si povieme, že sa nám podarilo niečo v tomto sektore zvládnuť. Európska únia podporuje zdravotný sektor, zdravotnícky sektor. Budeme aj naďalej v tejto podpore pokračovať, či už prostredníctvom priamej podpory s ministerstvami a spolupráci s ministerstvami, pokým to je možné, pretože chceme takýmto spôsobom výjsť v ústretí ľuďom. A pokým ide teda o tú otázku týkajúcu sa rozpočtu, nepochopil som vás asi dobre repeat the following. Uh, of the totality of the Afghan budget, that is the budget... That... Pokiaľ ide o ten rozpočet, tak ten korešpenduje vlastne celkovému množstvu získaných peňazí zo strany vlády. 40% z toho ide do bezpečnosti. A zvyšok sa dáva zasa do toho, čo my by sme nazvali do tých záväzných, záväzných výdavkov. To je platba úradníkov, údržba budov, palivo do aut a tak ďalej. Takže toto z jedného roka na rok vlastne sú výsledky, výdavky, ktoré sú obligatórne. A tá marža, ktorá tu je pre vládu, aby mohli financovať sociálnu politiku alebo prioritné programy vládne, ktoré boli spomenuté, tak tam to je malé. A tento rozdiel zasa vykrývajú medzinárodné donory. A problém, alebo doposiaľ, sme my, kolektívne, medzinárodné spoločenstvo sme my, našu podporu tejto krajine sprostredkovávali prostredníctvom Svetovej banky a OSN. Inými slovami, veľmi málo donorov dávalo financie priamým spôsobom možno teda iba v podobe podpory mimovládnych organizácií. To znamená, väčšina z tejto pomoci, ktorá bola poskytnutá týmto krajinám, sa to robilo zástupným spôsobom, pretože vlastne Svetová banka takýmto spôsobom to financovala. A to bola zároveň aj garancia proti možno korupcii. Na to sme vlastne všetci mysleli. A o čo sa teda snažíme? Fiškálny priestor pre vládu bol veľmi limitovaný, a peniaze na financovanie tejto politiky vlastne boli definované medzinárodným spoločenstvom a vlastne teraz vláda robí správnu politiku, preto by sme chceli vláde dať možnosť financovať priamým spôsobom túto politiku takýmito kontraktami priamo so štátom. Takže to, čo ste vy navrhli, a to treba povedať, že dobrá správa je, že Svetová banka pripravuje niečo podobné a my takýmto spôsobom budeme sa snažiť zistiť, aký to bude fungovať. Chceme, aby nám vláda preukázala, že či skutočne dokáže využiť ten svoj vlastný systém na takéto financovanie a takýmto spôsobom získavať pri príjmy a uplatňovať ich takým spôsobom, aby tam nebolo podozrenie na korupciu a financovať svoju politiku. To je to smerovanie nové, ktoré by sme chceli my podporiť v tejto oblasti. A, a pokiaľ ide o deti a pokiaľ ide o to, čo ste povedali v tomto kontexte, v plnej miere s vami súhlasím budeme aj naďalej my na toto tlačiť, tak ako sme vlastne tlačili aj na otázku zlepšenia situácií žien. Avšak myslím si, že je to aj z kultúrneho hľadiska veľmi ťažké. Musíme nájsť kompromis, ale musíme zobrať do úvahy to, že to je veľmi náročné. Takže to, na čo narážam, je to, že naša pomoc nemôže byť vnímaná iba ako nejaký pákový efekt na to, aby sa tieto veci zmenili. Tieto veci sa musia zmeniť prostredníctvom vzdelávania, takže je to dlhodobý cieľ, ale to neznamená, že budeme mlčať. A pokiaľ ide o konferenciu v Afganistane a nejaké možné výsledky, tak my sme žiadali vládu opätovne, aby nám predložili konkrétne výsledky. Afganistan musí predložiť výsledky. A takýmto spôsobom organizujeme našu pomoc prostredníctvom ukazovateľov, ktoré budú merateľné, respektíve lepšie merateľné ako v minulosti. A ťažkosti, ktoré tu máme, súvisia s tým, že keď my vlastne spájame napríklad naše, keď všetci donory spájajú svoje financie vo Svetovej banke, tak to je ťažké prepojiť napríklad s konkrétnymi potrebami, ako by sa to dalo priamo financovať. Myslím, že tu môžem skončiť. Ďakujem pekne. V stručnosti, teda pokiaľ ide o tie širšie politické aspekty, myslím si, že plnej miere súhlasíme s pánom Austrevičusom, keď hovorí, že tu ide o dlhodobé, dlhodobú snahu, pokiaľ ide o mierotvorný proces, že potrebujeme novú strednodobú stratégiu Európskej únie a jednoducho a že jednoducho a Nemôže sa to takýmto spôsobom externe nanútiť, môže to vzísť iba znútra Afganistanu a myslím si, že to, čo ste povedali ohľadne preukázania tých výsledkov, ktoré bol doposiaľ dosiahnuté, to je taký kritický moment. Budeme musieť sa tomu venovať ešte aj v rámci prípravy tej konferencie. My ako Európska únia za našu stranu, ale aj ostatní donory, myslím, že to je legitímne otázky, ktoré sa musíme spýtať. A z dlhodobého hľadiska v rámci toho obdobia pána Kazaja vlastne Zatiaľ sme tu nevideli také viditeľné výsledky, ale teraz tu teraz je tu jednoducho možnosť to takto zhodnotiť. A pokiaľ ide o ten o ten pohľad na konkrétne výsledky, Vidíme, že bol ustanovený aj prokurátor venujúci sa práve problematiky korupcie, takže to je veľmi dôležité. A tá ťažká situácia, ktorá sa týka tých chudobných detí, ako na to poukázala pani Andrekiene, ako aj pani Komeš, pokiaľ ide o tie zneužívanie, zneužívania, ktoré ste spomenuli, tomu sa treba venovať, pokiaľ ide o situáciu detí a žien, tu musíme urobiť konkrétne kroky, pokiaľ ide zlepšenie situácie na to, aby tu bol vytvorený nový rámec vzájomnej zodpovednosti. To ešte sa musí završiť. Chcem upriamiť vašu pozornosť aj na stretnutie žien, kde príde aj pán predseda. Bude tam aj pani Rulagany, prvá dáma, ktorá sa veľmi angažuje v týchto oblastiach, pokiaľ ide o otázku detí a prizvali sme takisto aj ďalších poslancov parlamentu a ak ste ešte nedostali takúto pozvánku, tak urobím všetko preto, aby ste tieto pozvánky dostali, aby ste prišli, pretože tam skutočne sa bude hovoriť o týchto problémoch a to celkom konkrétnym spôsobom a z Afganistánu máme na toto stretnutie pozvané skutočne ženy, ktoré sa celou dušou angažujú v tejto oblasti a myslím, že keď príde, tak celú vec do- môžete podporiť. Takže my na túto situáciu nezabúdame, my vieme, aké záväzky tu boli a ak by tomu tak nebolo, tak by jednoducho tá situácia bola oveľa horšia. Dobrú chuť prajem.